Possiamo iniziare? Buongiorno a tutti e a tutte. Dobrý deň prajem a mohli by sme teda povedať, že začneme. A prvý bod je vlastne prijatie programu. Ak nie sú žiadne pripomienky, tak môžeme vychádzať z toho, že program vlastne aj zápisnica sú prijaté. A ešte pár oznámení predtým, než začneme s našou dnešnou diskusiou, vlastne v decembri roku 2017 tu boli dve, tri naliehavosti, ktoré boli prijaté. A išlo tu o slobodu prejavu po Vietname, potom Kambodža a kde išlo vlastne o potlačanie opozície a potom El Salvador, kde sa prenasledujú ženy, ktoré mali prerušenie tehotenstvo. Potom ešte tu je situácia v Afganistane, Rohingovia, takisto otázka ľudských práv a takisto aj správa týkajúca sa ľudských práv vo svete za rok 2016 a európska politika v týchto oblastiach. Toto sú veci, ktoré vlastne boli prijaté. Január 2018 tam bolo prijaté nasledovné napríklad naliav stýkajúce sa Nigérie, takisto aktivisti za ľudské práva na Ugande, střídali Minči a Tajši Vangšuk a potom ešte tretia, Demokratická republika Kongo. To vlastne sú tie informácie z mojej strany. Teraz začneme so samotnou diskusiou. Naša delegácia za arabský poloostrov bude naplánovala teda výmenu názorov ohľadne situácie v oblasti ľudských práv na Jemene. A ja si myslím, že to je veľmi relevantná téma. A predsedkynia tejto delegácie pani Mario Ali poukazuje na to, že tá situácia v Jemene sa zhoršuje po tom, čo arabská koalícia vlastne začala pred tromi rokmi bojo, bombardovať ostrov. Všetky krajiny poukázali na to, že tu dochádza k porušovaniu ľudských práv, že sú tu vojnové zločiny páchané na obyvateľstva, že väčšina civilistov mŕtvych vlastne ehm, bolo zabitých práve zo strany tejto sádsko arabskej koalície. V Jemene sa zažíva teda najväčšia humanitárna katastrofa na svete, potom čo Medzinárodná komisia Červeného kríža povedala, že 6 z 10 občanov Jemenu nemá čo jesť. Okrem toho je tu ešte aj epidémia cholery. Najhoršie, akúkoľvek sme tu mali na svete, kedykoľvek je tam milión registrovaných prípadov do roku 2017, avšak iba málo sa teda v médiách o Jemene hovorí. Vysoký predstaviteľ Spojených národov pre oblasť ľudských práv Citra Dalusen apeluje na to, že treba odsúdiť to, ako sa medzinárodná komunita nezasadzuje za to, aby sa odsúdila táto strašná situácia, že tá vojna pokračuje ďalej. A preto vlastne aj v dnešnom podvýbore pre ľudské práva sa budeme venovať otázke ľudských práv v Jemene a teda predtým, než si vypočujeme predsedkyňu delegácií, ktorá ešte stále neprišla by som chcel prezentovať našich rečníkov prostredníctvom videokonferencie z Jemena. Tu máme JP Melkoldriga, ktorý je humanitárny koordinátor Spojených národov a Taiba Bajva, ktorý je predstav, predstaviteľ No tu ešte máme Johana Craiga, to je Žurnalista voľnej nohe, ktorý bol takisto ocenený zo strany Time in London, bol vyslaný do Jemenu, dostal za to aj ocenenie ako novinár a v roku 2016 teda dostal toto ocenenie. Potom tu ešte máme Tajbu Bajvu, ktorá sedí po mojej lavici, ktorá sa venuje prípadom porušovania ľudských práv, je právnička z Oxfordskej univerzity, a v rámci mástra študovala medzinárodné právo na Cambridge. Teda je právnička od roku 2016 a teraz začneme s našou videokonferenciou. Máme hostia, ktorý je tu prihlásený, Jamie McGoldrick, a tomu by som teraz rád dal slovo. Yeah. Hello, yeah, this is uh, Jamie McGoldrick. Can you hear me?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 pani Craig, aby sa mohla vyjadriť v rámci tejto diskusie. Um, I'm, I don't want to repeat anything that, that Jane... Nebudem teda opakovať to, čo tu už bolo povedané. My sa snažíme držať ten časový plán a prejdeme teda konkrétne k otázke ľudských práv v Jemene. Niektoré z týchto sú skutočne veľmi základné, ktoré sa porušujú napríklad základné pravidla alebo právo na vodu, jedlo, zdravotníckú potrebu, vzdelávanie. A vidíme, že v rámci vojny v Jemene vojna a pomoc vlastne sa poskytuje alebo neposkytuje, lepšie povedané. A to sa týka predovšetkým tej severnej časti Jemenu, kde kde je ešte stále e, okupovaná tá severná časť. Takže vidíme, aká je tá situácia ťažká. Vidíme, že tá humanitárna situácia pre jednoduchých ľudí je ťažká. Potom vieme, aká je situácia na teritoriu kontrolovanom pod, zo strany koalície. A využíva sa to ako taký pákový efekt na nejaké rokovania a vlastne potraviny sa využívajú ako zbraň celej krajine, keď hovoríme o úmrtiach v Jemene, tak častokrát sa tu poukazuje na obete, ktoré boli zastrelené, zabité, ale treba povedať, že je tu veľké množstvo ľudí, ktorí zomerajú ako následok humanitárnej krízy. Ďalšia otázka, ktorá sa týka slobody prejavu a slobody vyjadrovania a obmedzovania médií boli tu zadržiavania svojvoľné, tak na úrovni štátu, ak to tak môžeme povedať, ako aj na úrovni väzení. V juhu sa vlast, na juhu krajiny sa e, prejavuje moc tej hlavnej koaličnej strany. E, tam skutočne dochádza k tisíckám zatýkaní a Ide tu skôr také politické čistky na juhu, kde sa sústredí tá situácia hlavne proti politickej skupine Isla. A tieto otázky majú potom veľký dopad, predovšetkým pokiaľ ide na slobodu prejavu. A aktivisti sa vyjadrovali na sociálnych médiách. Tí boli potom zatknutí bez nejakých súdnych procesov, bez obvinení, nie je tu žiadny formálny súdny proces na juhu, odkedy koalícia prebrala, prebrala túto oblasť v auguste roku 2015. Nie sú tu žiadne teda trestné stíhania. Niekedy sú ľudia vo vezeniach celé roky bez procesu. Takéto svojvoľné zatýkanie sa netýka iba juhu, ale hutovia na severe, tí takisto berú, zatýkajú politických aktivistov a novinárov. Toto vlastne sa ešte zhoršilo potom prerozdelení Jamie Goldrick, ktorý to poukázal v decembri minulého roku medzi Alia Sále a Hutimi. A to, čo vlastne už bolo vytvorené ako taký štát paranoid, to znamená, ktokoľvek je proti Hutom, tak táto paranoja sa rozšírila. Ťažko sa dá povedať, či sú tu ešte nejaké slobodné médiá, žurnalisti a politickí aktivisti boli všetci postihnutí touto situáciou. Ľudia majú strach zhovárať sa s novinármi a hutovia vlastne obmedzili aj prístup k internetu. Jemen mal najsl- najslabší internet na svete už dávno Možno preto Jimmy McGoldrick bol vlastne aj prerušený to video spojenie a udiali sa tu masové zatýkania tých, ktorí boli podporcami e, zosnulého a je tu obmedzený prístup zo strany sociálnych médií, messengerov a takýmto spôsobom sa vlastne tá komunikácia narušuje. Žurnalisti teda využívajú signály zo strany technických prostriedkov ako Apple, ale ťažko sa k tomu dostanú. Vlastne od decembra sa tá situácia ešte viac zhoršila. Naposledy, keď som tam ja bola, to bolo koncom oktobra, to bolo pred smrťou Ali Abdalu a čo vlastne vtedy sa už vnímalo ako obmedzujúci alebo okliešťujúci prístup zo strany hutov v severe, tak to sa ešte zhoršilo a to v takej miere, že vlastne títo teraz ako keby si vynúcovali policajný štát na svojom území, čo vlastne vytvára ešte väčšiu mieru paranoji a, a tá situácia jednoducho je ešte horšia, pre všetkým pokiaľ ide o novinárov. Takže ja sa schová, zhováram aj s deťmi a teda nielen pokiaľ ide o vzdelávanie, pretože vieme, že školy sa stali predmetom útokov, ale sú tu problémy, pokiaľ ide premiestňovanie rodín, takisto platenie učiteľov, kde vlastne deti ešte mohli chodiť. Vieme, aký je e, tento vzdelávací systém, ktorý je obmedzený. Ja som sa zhovárala s predstaviteľmi spoločnosti, ktorí poukázali na to, že keď deti hovorili v škole o politike, tak ich byli, alebo keď sa prejavili nejako kriticky proti tým, ktorí boli ktorí mali nadvládu k teritóriu, v ktorom žili. A ja som takisto hovorkyňou e, projektu Prejeme, kde zbierame údaje ohľadne e, koaličných útokov na túto krajinu od roku 2015. Neberú sa tu do úvahy údaje o zranených, ale zbierajú sa údaje, ktoré sú k dispozícii pre tých, ktorí by sa chceli k týmto údajom dostať. To je vlastne metodológia ohľadne zacielenia týchto vzdušných útokov. Od 26. marca 2015, keď vlastne začala tá vzdušná kampaň do 21. decembra roku 2017, tento projekt jemenských dát zaznamenal viac než 15 tisíc útokov. To je také obmedzené číslo, pretože vlastne vzdušný útok podľa ich metodológie sa považuje, ako keby to bol osamelý prípad. Môže to oča- Môže to teda zahrňať jeden útok alebo až 15 až 16, keď sa takýto cieľ opakovane zasiahne v prípade vojnového útoku. Za tých tisíc dní útokov, keď sa pozrieme napríklad na tie ciele, tak 386 boli farmy, viac ako 100 to boli trhy, 102 to boli vlastne miesta, kde sa distribuje voda, 68 to boli zdravotnícke zariadenia, 62 takisto obchody s potravinami. Takže toto sú všetko čísla, ktoré majú potom aj dopad na humanitárnu situáciu v krajine. A ako Jamie vlastne povedal, tak sú tu určité obavy, ktoré sa týkajú porušovania medzinárodného humanitárneho práva, pokiaľ ide o to, že sa tu tieto útoky sústredia na tieto objekty od začiatku konfliktu. Koalícia poukazuje na to, že z začiatku teda nemali nejakú skúsenosť, či už na technické úrovni alebo inej úrovni, ale pokiaľ ide o náš projekt, Data Project, čo sme videli v rámci tej situácii po úmrtí Eli Abdasali, tá situácia sa vlastne vrátila do tých začiatočných počiatočných mesiacov týchto útokov. Vlastne tie útoky, ako vyzerajú od marca roku 2015 až do konca novembra 2017, sa tu preukázal taký model, že vlastne zhruba tretina všetkých týchto vzdušných útokov sa sústredí hlavne na nevojenské miesta. V decembri sa to teda zmenilo a saudské útoky začali sa sústrediť hlavne na dvojnásobok nevojenských útokov v porovnaní s predchádzajúcou situáciou. To znamená, musíme, sa poz- musíme vyčkať, či to bude pokračovať aj takto ďalej, pretože údaje sa zbierajú aj v januári tohto roku a v decembri vlastne tieto útoky 67% na, narastli čo do počtu, pokiaľ ide o tú situáciu, ak to porovnáme s novembrom a 75%, 17% to je taký priemer tých útokov, takže toto sa týka hlavne západnej časti krajiny. Bohužiaľ tá eskalácia konfliktu pokračuje ďalej a sú tu útoky na farmy, ako som povedala, na vozidlá verejnej dopravy, autobusy, nadôvažok dôvažok k tým 65 útokom, ktoré boli na civilné osídlia. Takže všetky tieto otázky samozrejme majú veľký dopad potom aj na humanitárnu krízu, kde e, sa prerušuje napríklad dodávka potravín, paliva, vody, ako som už povedala, útočilo sa teda na farmy. To má potom priamy dopad potom aj na schopnosť ľudí za, obživiť sa, zabezpečiť si obživu. Jemen dováža 90% potravín v mierovom období. Teraz sú skutočne veľmi závislí zabezpečiť si potraviny sami a v tých mojich správach som poukazovala na to, že sa tu sústredili tie útoky aj na rybárov na Červenom mori, kde vlastne sa strieľalo na lode rybárov zo strany helikoptér a bojových lodí na mori. A toto všetko malo potom veľký dopad na tú rybárskú komunitu na pobreží Červeného mora, ale aj na tú ich schopnosť zabezpečiť potraviny pre zvyšok krajiny. Môžem to už uzavrieť, tak ako mi to bolo naznačené ako novinárka môžem povedať, že veľká otázka sa teda týka toho okliešťovania práv slobody prejavu. Toto sa preukázalo v takých mestách ako Thales, kde vlastne sme videli, že bolo zabitých 17 novinárov v tom konflikte. Žurnalisti vlastne sú takisto cieľom v prípade zatýkania, teda sú na jednej rovine s politickými aktivistami a toto sa potom preukazuje predovšetkým v južnej časti krajiny, Vidíme, že sa tam vytvorili salafistické milície spolu s koalíciou, ktoré boli financované zo strany koalície, kde dochádza k obmedzovaniu slobody prejavu a tá hlavná ich motivácia zaangažovanosti v tom konflikte je vlastne náboženský dôvod, ale je to veľmi konzervatívny náboženský dôvod a potom má to veľký dopad v takých miestach ako napríklad Eden a Thais, kde vlastne sa takýmto spôsobom vynúcuje náboženstvo, predovšetkým vo vzťahu k mladým ľuďom a vo vzťahu k ich svetonázoru. Takže budem sa snažiť to teraz ukončiť a dám slovo teraz mojej kolegyni. Grazie. Ora sentiamo... Ďakujem. A teraz odvedeme slovo ďalšej rečničke, pani Tajba. Bajba. Budem hovoriť o niečom trošku inom, pretože viem, že samozrejme veľká pozornosť sa venuje akciám e, koalície, ktorú e, vedú Saudí a tiež e, akcie Hutiov, ale ja tiež chcem hovoriť o zapojení iných štátov v Jemene, v Jemene najmä teda e, Spojených štátov. Samozrejme, e, veľakrát e, to súvisí s možno s tým, čo robia aj Saudi alebo Hutiovia. Za posledný rok sme videli veľmi dramatický nárast v počte útokov bezpilotných lietadiel zo strany USA. Je to súčasť tej širšej agendy USA a ich vojny proti terorizmu od kedy nastúpil prezident Trump do úradu. Videli sme 124 takýchto útakov a e, došlo k zabitiu 183 ľudí, ale to sú konzervatívne odhady, pretože nie je možné zistiť, koľko presne zabili letecké nálety. A to je viac ako 200-percentný nárast v porovnaní s počtom útokov počas prezidenta Obamu. Eh, ja pracujem pre mimovládnu organizáciu, ktorá sa zameriava na takéto útoky a sme veľmi znepokojení vlastne tým, čo sa deje počas prezidentu Trumpa a je to oveľa horšie, než to bolo predtým. A zdá sa, ako keby sa tomu nevenovala pozornosť, pretože USA využíva konflikt na zakrytie svojich vlastných akcií. Sústredia sa na niektoré oblasti a videli sme, že e, skutočne, že e, dochádza k veľmi hrozným útokom. E, minulý rok kať bol takýto útok zo strany americkej námornej armády, eh, kde zomrelo 23 ľudí, z toho bolo 10 detí, malo to o skutočne devastujúci účinok na túto oblasť. A ľudia, ktorí tam žijú, naďalej sú obeťami útokov. To nie sú ľudia, ktorí boli členovia Al-Kaidy, sú to obyčajní ľudia, ktorí žijú v relatívne izolovaných oblastiach a väčšinu minulého eh, roka sa snažili iba vlastne uniknúť, ale vždy bohužiaľ ich tieto útoky prenasledujú a e, dá sa skutočne pozrieť na to, že koľko ľudí prišlo o život minulý rok. Prezident e, Trump bohužiaľ plní nielen svoj sľub bojovať proti teroristom, ale dochádza teda k smrtiam tiež nevinných ľudí. Videli sme tiež k, že v provincii Tareb došlo k ďalším útokom, e, pri ktorých zahynulo minimálne 5 civilistov a minulý rok bol len začiatok. A prečo je to takéto znepokojujúce, respektíve prečo by to malo znepokojovať Európu? To je preto, lebo Európa ako keby sa uspokojila s tým, čo sa deje. Vojna proti terorizmu to nie je len uh, akcia USA. Vieme, že Veľká Británia tiež zdieľa z USA mnohé údaje a na základe týchto údajov tiež e, príjma rozhodnutie, USA príjmajú rozhodnutie o tom, kde zautočiť. E, tiež e, sa poskytujú základné informácie o tom, na aké ciele sa zamieriť a tiež bohužiaľ mnohokrát sú tam zapojení do toho aj britskí piloti a nielen Spojené kráľovstvo, ale aj ďalšie krajine. Vieme, že je americká základňa v Ramštajne v Nemecku a to bolo uvedené ako skutočne taký dôležitý, e, dôležité prepojenie pre poskytovanie e, záberov naživo to znamená, že tiež sa poskytujú vlastne analýzy e, takýchto záberov, ktoré sú e, urobené a na základe potom týchto analýz e, sa príjma rozhodnutie, či zautočiť alebo nie. Čiže Rammstein je, dá sa povedať, taká dôležitá krížovatka medzi USA a Jemenom, pretože bez takejto satelitnej základne by vlastne tie drony nemohli lietať. A všetko sa to deje vlastne so súhlasom nemeckej vlády. Toto bola jedna vec po, počas prezidenta Obamu, ale ešte je to viac nepokojúce počas prezidenta Trumpa, ktorý akoby ukázal eh, veľmi málo rešpektu, pokiaľ ide o dodržiavanie medzinárodných ľudských práv. Bolo tiež e, vyhlásené v parlamente, že nie je e, potreba e, teda v Nemecku nejako prehodnotiť spoluprácu s USA a s prezidentom a Bohužiaľ nie je to len Nemecko, ale tiež Taliansko. Vieme, že je tam americká základňa v Siginela a talianská vláda v roku 2016 poskytla povolenie USA e, na letecké nálety z Líbie, respektíve aj na Líbiu. Bohužiaľ je to veľmi nejasné a talianská vláda opakovane odmieta zverejniť proces schválenia uh, E, čiže e, ako keby teda je, od, odmieta sa zverejniť tento proces schváľovania, ale e, podľa nedávno schváleného zákona o pr- slobodnom prístupe k informáciám e, sú tu žiadosti, aby sa to zverejnilo a bohužiaľ stále sa to odmieta. Je znepokojúce, že takáto spolupráca tu existuje, ale tiež, že tu existuje tá spolupráca v tajnosti. Je tu nedostatok transparentnosti eh, ohľadom toho, aké kroky sa prijímajú a aké, ako sa dodržiavajú, respektíve nedodržiavajú eh, pravidlá, eh, medzinárodné pravidlá, ako aj pravidlá a zákony jednotlivých štátov to, čo vidíme vlastne počas prezidenta Trumpa, vidíme to veľký nárast leteckých náletov a má to skutočne hrozný dopad na ľudí, ktorí nemajú vôbec žiadnu súvislosť s Al-Qaidou. E, vidíme tento nárast a zároveň tiež znepokojujúce oslabovanie záruk. Prezident Obama sa snažil nejakým spôsobom ochraňovať tieto záruky, e, podľa čoho vlastne útoky sa mali diať iba vtedy, ak bola záruka, že nebudú ohrození civilisti, ale teraz existuje nový dokument, štandardné princípy a postupy, ktorý nebol zverejnený, ale podľa toho, čo vieme o tomto dokumente, tak záruky sú oveľa voľnejšie, pokiaľ ide o ochranu života civilistov a počet ľudí, ktorí môžu byť cieľom útokov, je oveľa e, väčší. A vieme, že podľa OSN je, e, je jediným e, spôsobom, respektíve jediným priateľným dôvodom na útok je vtedy, ak je tu hrozba, okamžitá hrozba pre život, lenže teraz e, sa toto pravidlo už nedodržiava. Prezident Obama sa snažil e, niečo zmeniť a obmedziť použitie bezpilotných lietadiel zo strany CIA. A A bohužiaľ počas prezidenta Trumpa e, k takýmto útokom dochádza. E, všetko sa to deje v tajnosti, nedošlo k žiadnemu formálnemu uznaniu e, obetí zo strany leteckých náletov alebo týchto bezpilotných lietadiel. Došlo možno k istému, istému formálnemu uznaniu istému formálnemu uznaniu obeti, ale e, nie určite nič také, čo by sa blížilo tým e, odhadom e, počtu obetí. Parlament prijal veľmi e, silné uznesenie ohľadom e, konfliktu a používania bezpilotných lietadiel a bohužiaľ e, sa, tieto veci sa dejú s podporou európskych štátov a táto podpora sa ešte len ďalej rozšíri, pretože skutočne ako keby vojna proti terorizmu dovoľovala ľuďom robiť čokoľvek bez ochrany záruk života civilistov. E, toto e, je to samozrejme vojnový e, konflikt. Sú tu pravidlá a zákony OSN, ale ak my nedovolíme USA používať smrteľnú silu v v niektorých iných konfliktoch, tak by sme to nemali dovoliť ani v tomto konflikte. A e, musíme byť skutočne znepokojení tým, čo robí, robia naše vlády a s kým spolupracujú, pretože e, skutočne táto vláda nerešpektuje e, medzinárodné zákony a tiež nerešpektuje e, životy civilistov. Skutočne je tam obrovský nárast eh, obetí civilistov eh, počas vlády prezidenta Trumpa. Vidíme to v Jemene, v Somálsku. Zdá sa, že eh, tiež sa rozšíri vojenská prítomnosť v Sýrii a v Tunisku. Dobre, takže v záujme času, samozrejme, teraz sa pomaly, respektíve to ukončím a teším sa na vaše otázky. Ďakujem. Prosím. Ďakujem. A teraz si počujeme našich členov, ak majú nejaké otázky alebo pripomienky. Yeah, and thank you to all three. Pani Lochbilda. Ďakujem veľmi pekne našim rečníkom za nový výskum a informácie. Mám niekoľko otázok. Čo robí EÚ v Jemene alebo tu, aby riešila problémy, ktoré ste tu vymenovali. Napríklad, e, ako sa stará o tých e, novinárov, e, ktorí boli zatknutí po zabití Sáleha, alebo tiež zapojenie USA, o ktorom ste hovorili. Hovorili ste o bezpilotných lietadlách a a môžem citovať e, novinára z Washington Post, ktorý povedal, že v júni 2017 Association Press e, sa vyjadrila, že e, USA boli zapojení do mučenia teroristov, ktorí sú v väzeniach a robia to spoločne s vojskami Spojených Arabských Emirátov, ktorí pravidelne takto vypočúvajú ľudí. A potom ďalšia otázka, ktorá tu nepadla, ale v Jemene ešte stále platí trest smrti. A v januári tohto roku e, členovia bájskej, príslušníci bájskej viery a, a konkrétne pán Hamed bin Dajhara E, jeho príslušný súd odsudil na smrť e, popravou. Je to otázka, ktorej sa venujete a tiež e, teda konkrétne situácie vo väzení a čo robí EÚ v tejto oblasti. Ja som zo strany Zelených z Nemecka a správne ste poznamenali, respektíve hovorili o zapojení Nemecka nepriamo vlastne do týchto útokov bezpilotných letadiel a problém eh, ohľadom Ramsteinu je taký, a my sme sa už aj na to pozreli, eh, keď sme sa dozvedeli, že CIA využíva Ramstein na v podstate eh, únosy ľudí a na to, aby ich potom priviedli do Guantanama. Ehm, je E, istá e, vlastne špeciálna dohoda ohľadom využívania vojenských základní v Nemecku a môžem povedať, že je skutočne nemožné sa možno o tom viac dozvedieť. A samozrejme, človek je rozhorčený e, ohľadom takéhoto využitia Ramštajnu, ale aj keby sme mali e, nejaké možnosti, väčšie možnosti, e, bohužiaľ vyžadovala by sa zmena ústavy. Keď sa teraz pozeráme na súčasné rokovania medzi konzervatívnou stranou a sociálnymi demokratmi na jednej strane sa dohodli, a nie je to teda konkrétne ohľadom tých bezpilotných lietadiel, ale povedali vlastne, že ak vytvoria vládu, tak skončia vývoz zbraní do krajín, ktoré sú zapojené do konfliktu v Jemene. Čiže aspoň isté pozitívne správy a v našom uznesení v Európskom parlamente sme jasne povedali, že nechceme vývoz zbraní do týchto krajín, ale vždy potrebujeme e, sa skutočne usilovať, aby sme mali v tomto väčšinu, pretože mnohí Eh, aj v našej krajine eh, majú zisk eh, z vývozu zbraní aj do Saudskej Arábie a jednoducho samozrejme tie obchodné prepojenia so Saudskou Arábiou sú veľmi veľké. A ak ideme do Ženevy a rokujeme tam s diplomatmi, tak je tam skutočne veľmi veľký odpor stanoviť si nejakú spoločnú pozíciu ohľadom e, vývozu zbraní a využívania bezpilotných lietadiel. Je možno len jeden štát, ktorý je otvorenie proti tomuto, ale myslím si, že musíme za to lobovať oveľa častejšie. A ja som e, nepočula veľmi jasne e, predstaviteľa OSN na konci, a neviem, že kto je teda tým novým vyslancom OSN, ktorý má začať e, pracovať e, tento rok a čo robí EÚ, aby sa snažila o silné embargo vývozu zbraní tým krajinám, ktoré sú zapojené do vojnového konfliktu. A tiež žiadame vysokú predstaviteľku Mogherini, aby túto otázku predložila na špeciálnom stretnutí e, Rady pre zahraničné záležitosti a o tomto sme teda nepočuli. Ja to chcem len zdôrazniť, že by to mala urobiť na následovnom, nasledujúcom stretnutí. A už len ešte jedna posledná otázka, ak mi dovolíte, pán predseda. Vidíte, že ako aj bolo povedané na začiatku, je Jemene je skutočne veľké zúfalstvo, veľmi veľké utrpenie a človek možno aj nevie, ako politicky to uchopiť. Medzinárodná e, kríza e, sa prehlbuje. E, bolo vyjadrenie, že tá hrozná situácia sa ešte viac zhorší a je to žiadosť, aby Bezpečnostná rada OSN prijala rezolúciu, aby došlo k prímeriu na všetkých frontoch a aby e, sa urobil kompromis zo všetkých strán. Ako to vnímate? Čo si myslíte? Je to niečo, čo by sme mali tiež žiadať, alebo by to nebolo užitočné? Ďakujem. Grazie. E, hai fatto domande per quattro deputati praticamente, quindi... Mm, dobre, to bolo otázku, to boli otázky, ktoré um, mohli položiť aj viacerí poslanci. Sú ešte nejaké otázky, inak by som dal slovo Bueno Kadia, ktorý je zodpovedný za ESVČ. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda, za túto príležitosť. ESVČ víta skutočnosť, že Jemen je opäť na programe Európskeho parlamentu. Naozaj to môžeme uvítať. Jeden z cieľov je e, zvyšovať čo najviac povedomie o Jemene a o kríze, ktorá e, sa deje v tejto krajine. Pokiaľ ide o špecifickú otázku Európska únia a ECVČ predovšetkým, ale aj kolegovia z komisie, sme sa usilovali vyvinúť stratégiu ohľadom Jemenu spolu s členskými štátmi a pracujeme na troch e, hlavných bodoch. Na jednej strane sa snažíme posilniť eh, našu politickú prítomnosť a politické kontakty s hlavnými stranami. Po druhé, snažíme sa eh, rozvíjať projekty v oblastiach, ktoré sú eh, kľúčové pre jemenčanov, ako výživa, zdravie a tak ďalej a ďalšie oblasti. A samozrejme potom máme celý rad programov pokiaľ ide o humanitárnu pomoc, ale špecifickejšie k ľudským právam samozrejme. Je tu celý rad otázok, ktorý, ktoré sa snažíme vyriešiť. Poprvé, delegácia bola presunutá do Bruselu, bola presunutá do Marlasama, takže toto je dobrý krok. Takisto a, otázky ľudských práv, ktoré treba otvoriť s príslušnými proťažkami. Naša delegácia navštívila Slanár v auguste a využila príležitosť nastoliť prípady viacerých novinárov, ktorí boli zatknutí Ansarala Sana. Takisto sme v kontakte s pánom Hajdara. Doteraz sme boli informovaní potvrdením e, jeho rozsudku, ale neboli sme ešte informovaní, e, teda kedy bude vykonaná poprava, ešte asi nebol stanovený dátum, ale bude sa o tom diskutovať zajtra e, na zasadnutí šéfov misií a rozhodneme, aké kroky treba prijať takže orgány sa budú zaoberať týmto špecifickým prípadom. Teraz by som chcel zareagovať na otázku vysokého predstaviteľa. Dostali sme túto žiadosť a uvedomujeme si e, tú, tento problém. Embargo, zbraňové embargo pre akúkoľvek krajinu vrátane e, severnej Takže naša služba, čo sa snažila urobiť, je e, posilniť zloženie a snažili sme sa zabezpečiť, aby boli implementované usmernenia, predovšetkým pokiaľ ide o zdieľanie informácií e, o licenciách. Licencie alebo licencovanie to je v právomoci členských štátov, ale snažíme sa posilniť našu rolu v tejto súvislosti tak, ako je to len možné. A na záver chcem povedať, E, že ESVČ sa snaží urobiť čo je v našich silách, ale budeme potrebovať pomoc od členských štátov, potrebujeme e, spoluprácu členských štátov. Toto je kľúčové, ako povedali poslanci, kríza si vyžaduje politické riešenie. Vysoký zastupca nastolil tento problém so svojou protistranou a v našich záveroch E, sme to potvrdili, ktoré sme prijali v apríli 2017 a dúfam, že Jemen bude na politickej agende nielen ESV, ale aj členských štátov. E, to je, ďakujem. Ďakujem. E, nech sa páči. Len dva body, ktoré boli nastolené. Poprvé, pokiaľ ide o zapojenie Spojených štátov eh, a mučenie v Jemene, čo sa zistilo v lete a je to veľmi znepokojivé, predovšetkým vzhľadom na eh, správy a vidíme, že toto isté sa deje eh, v súčasnosti, čiže namiesto amerických zložiek, ktoré mučia ľudí, tak e, to postupujú iným silám a požiadajú, požadujú ich, aby to mučenie robili za nich. Toto je e, teda ide o aktívne vyšetrovanie, ale som si istá, ako si viete predstaviť, tak je veľmi ťažké presvedčiť ľudí, ktorí boli e, mučení predovšetkým v rukách amerických síl, aby hovorili s medzinárodnou mimovládnou organizáciou, pretože sú tu závažné bezpečnostné obavy z ich strany a my nie sme schopní poskytnúť im záruku bezpečnosti. Toto je čosi, čo monitorujeme a diskutujeme s ľuďmi. Hovorili sme s početnými ľuďmi, ktorí boli prepustení e, z týchto e, záchytných zariadení, ako aj s ľuďmi, ktorých členovia rodín e, zmizli a údajne boli e, uväznení v týchto zariadeniach. Máme tu obvinenia ľudí, teda e, boli tu ďalšie obvinenia, bohužiaľ nemám nič konkrétne, ale aktívne sa tým zaoberáme a pozeráme sa na spôsoby, ako, e, e, ako to riešiť, e, hlavne v Spojených štátoch keď sa obrátim na Rammstein a problémy, e, pokiaľ ide o americkú základňu na e, e, suverejnej pôde. Viem, že je komplikované zavrieť túto základňu, ale nemusí ísť o neumožnenie Američanom, aby použilo toto územie. Nemci majú to isté územie, je tu veľa vojenských operácií, ktoré neporušujú medzinárodné právo. A čo musí byť zapracované do akejkoľvek dohody. E, e, takže musí tu byť požiadavka, že čokoľvek, čo sa deje e, na nemeckom, poruš- na nemeckom území, neporušuje buď nemeckú ústavu alebo jeho povinnosti v rámci Európskeho dohovoru alebo medzinárodné ľudské práva. To znamená, že spôsob, a kým sa nedá zabezpečiť, že európsky program bezpilotných lietadiel, kde vieme, že sú dôkazy, že tento program je vykonávaný a porušuje medzinárodné ľudské práva, tak európske vlády musia zamietnúť pomoc. Je to ten istý princíp, ktorý sa aplikuje na vývoz zbraní. Tam keď máte dôvod veriť, že vývoz zbraní sa bude využívať v rozpore s medzinárodnými ľudskými právami, tak by sa nemali vyvážať. A tento istý princíp sa musí aplikovať v spôsobe, akým umožňujete využívanie vášho územia. A to musí byť zapracované do rokovaní s americkou vládou, čo sa deje stále. Akurát parlament často nevie, čo sa deje a nevieme čo sa hovorí tým protistranám a musí tu panovať väčšia transparentnosť pretože je to ťažké pre vlády, aby eh, čelili eh, takému silnému náranu ako USA, tak je tu veľké riziko, že viaceré členské štáty aktívne porušujú svoje povinnosti v rámci Európskeho dohovoru. Eh, stačí, aby jeden prípad sa dostal pre Štrasburg a úspešne bolo preukázané porušovanie ľudských práv pretože ľudské práva, o tom by sa nikdy nemalo vyjednávať, nesmie sa o tom vyjednávať. Je to, sú to hodnoty, e, ktoré e, sa zaviazali rešpektovať všetky členské štáty Európskej únie, čiže hoci oceňujem tie problémy, teda chápem tie problémy, sú tu zásady transparentnosti, Čiže sú tu aj iné spôsoby, ako zrušiť e, e zmluvu, čo je možno komplikované a e, nie, je to nie je to nevyhnutné. Čo sa týka otázky predaja zbraní, myslím si, že e, je tu veľké povedomie ohľadom problémov e, s predajom zbraní <clears throat> európskymi krajinami a Spojenými štátmi. A to, ako sa využíva ju v konflikte v Jemene. Zároveň, paralelne, e, je tu dôvod, e, pokiaľ ide o humanitnú krízu, čo ľudia nevnímajú, je spojitosť medzi týmito dvoma problémami. A teraz je, máme dôkazy o tom, ktoré poukazujú na to, že tento predaj zbraní a ich používanie v konflikte má priamy dopad na humanitárnu krízu. A to e, vlastne súvisí nielen s morálnymi povinnosťami, ale aj otázky ako zmluva o predaji zbraní, o obchodovaní so zbraniami. Tam sa jasne uvádza, že ak je tu e, pravdepodobnosť ich využívania, e, ktoré porušujú medzinárodné právo, tak by sa, malo pozastaviť, sa mal pozastaviť predaj zbraní. Bohužiaľ, ako novinári a organizácie za ľudské práva zistili, dôkazy, ktoré sme získali my priamo na, na mieste, alebo o ktorých sa hovorilo, zdá sa, že to nie je akceptované ako e, nezávislé alebo overiteľné, pokiaľ ide o možné porušovanie medzinárodného humanitárneho práva. Z toho, čo som videla ja a pokiaľ ide o útoky na civilistov, boli tu, bolo tu množstvo takýchto prípadov v rámci konfliktu, tak e, tu bolo nezohľadňovanie e, života civilistov a to je ešte ten najlepší prípad. E, horší prípad je úmyselné zacielovanie civilistov v týchto prípadoch, ale každý musí chápať to, akým spôsobom tento predaj, ako sa predávajú tie zbranie a aký to má dopad na humanitárnu krízu, o ktorej hovoril kolega z Jemenu, že sa teda používajú a sú tu dôkazy, že sa používajú úmyselne, zámerne na zacielenie na zásoby potravín, na obchody s potravinami, vodné zásoby, infraštruktúru v Jemene a ďalšie kľúčové infraštruktúry pre prevoz e, potravín e, v krajine a zdá sa, že toto je súčasť širokšej taktiky e, predovšetkým v severe krajiny, ale už som spomenula, že to má obrovský dopad um, celoplošne. K otázky uh, uh, prímeria a politické otázky, to je čosi, eh, o čo by sa mal snažiť každý. Myslím si, že eh, sa uznáva, že neexistuje vojenské riešenie tohto konfliktu. Myslím si, že je nutné tlačiť na to ešte viac v súčasnosti, pretože akýkoľvek pohyb, pokiaľ ide o údaje, pre, prenosné údaje. E, Količné sily sú 60-75 mil od mesta. Ak e, sa tu spustí vojenská akcia, tak to nebude mať len dopad na e, civilné obyvateľstvo v meste, ale bude to mať obrovský dopad, ako varovali agentúry, na použitie prístavu, na ktorý sa veľmi spoliehajú a ktorý prináša tovary a najmä pomoc a potraviny do krajiny. Viem, že tu bol nátlak, aby sa zvýšila kapacita iných e, prístavov, takže je tu znížená kapacita. Aj keď to e, bolo v prevádzke na 100% kapacity, tak nebola schopnosť presunúť e, toto z Edenu smerom na sever. Aj teraz, keď idete od Edenu do Sanaru, čo trvá dvakrát tak dlho, je tam toľko vozidiel a sú tam čakáte 4 hodiny, aby ste mohli sa dostať na tú cestu, pretože eh, to prakticky nefunguje. Čiže tlačiť na prímerie a politické rokovania to je nevyhnutné, pretože tak toto, eh, ak sa to neudeje, tak to bude mať ešte devastujúcejší eh, dopad ako obmedzenie prístavov E, obmedzení, pokiaľ ide o dodávku pomoci, podpory. Potom prístup pre medzinárodných novinárov v Jemene. Ja som v pozícii, e, že som mohla cestovať tam a späť v priebehu konfliktu, ale je to len preto, že som v Jemene žila 4 roky a mám niekoľko priateľov, e, ktorí sa snažia mi pomôcť. Saudská koalícia a jemenská vláda robili, čo mohli, aby blokovali prístup žurnalistov do krajiny. A toto je mimoriadne dôležité, pretože keď hovoríme o zvyšovaní povedomia, hovoríme aj o zvyšovaní napätia na strany konfliktu. Takže boli e, pozastavené lety po tom, čo koalícia si uvedomila, že na palube sú lietadla, e, že no, novinári sú na palube lietadla e, s humanitárnou pomocou, novinári nechceli ísť e, loďami a teraz je veľmi ťažké dostať prístup, získať prístup do Jemenu a keď sa poskytne ten vstup, tak je to často priamo v rámci obmedzení koaličných síl, najmä e, teda e, novinári boli nútení cestovať s bezpečnostnými sílami, ktoré sú spojené s koalíciou. Hutis teraz takisto e, majú obmedzený prístup, teda obmedzujú prístup novinárov, čiže je ťažšie pre medzinárodnú komunitu mať dopad na to, čo robia Hutis zatiaľ čo je tu schopnosť eh, pre medzinárodnú komunitu, aby vyviala náklak na koalíciu, aby umožnila prístup novinárov. A to isté sa týka organizáciám pre ľudské práva. Majú obrovské problémy počas uplynulých rokov a neboli schopní eh, získať prístup eh, pre svoj medzinárodný personál do krajiny. A to sa týka organizácií ako Amnesty International, ktorým bol zabránený vstup do krajiny. No a týka sa to aj medzinárodných žurnalistov. Bene, grazie. E io volevo ringraziare... Ďakujem. Chcel by som sa poďakovať našim hostom, s ktorými e, sme mohli viesť túto diskusiu. Každopádne budeme ďalej monitorovať a sledovať situáciu. Existujú veľmi presné údaje. Nejde len o ľudské práva, Európsky parlament e, musí e, postupovať aj politicky, e, aby sa presadilo embargo a takisto treba vyvíjať politický nátlak na saudsko-arabskú koalíciu, aby bol ukončený konflikt, ktorý trápi jemenských obyvateľov, jemenských občanov. Takže budeme pokračovať v našich úsiliach a tým môžeme ukončiť túto diskusiu. Cominciamo. Cominciamo questo secondo punto. Takže teraz začneme s našim druhým bodom. Je to výmena názorov o situácii arabských palestínčanov a ich menšiny v Izraeli. Predtým teda, než prizveme našich rečníkov, chcel by som v stručnosti pripomenúť, že Arabi sú druhá najväčšia populácia v Izraeli, je to 20 obyvateľstva v Izraeli, zhruba 1,7 milióna. Palestínčania majú izraelské občianstvo a arabština teda je jedna z oficiálnych jazykov v Izraeli. V súčasnosti vlastne izraelskí Arabi sú znepokojení, pokiaľ ide o návrh zákonu, ktorý sa teraz v Knesete od súhlasuje ohľadne toho, že ide o zákon o štáte hebrejskom národnom a my by sme v rámci našej diskusii sa chceli venovať týchto problémom a máme tu dvoch hostí, doktor Jabaren z Knesetu, ktorý je predseda výboru pre medzinárodné záležitosti a je člen aj ústavného výboru a potom tu ešte máme pána doktora, teda pán Jebaren je zároveň aj docentom na univerzite a potom tu ešte máme člena Knesetu Jakova Periho, ktorý je zo strany Jež Atit, člen výboru pre hospodárske záležitosti, zástupca, člen a, takisto výboru pre zahraničné veci a pre obranu a je takisto aj predseda výboru pre vzťahy s Európskou úniou, je bývalý riaditeľ bezpečnostnej agentúry a je takisto aj bývalým ministrom pre vedu a vesmírny výskum. Teraz by som teda najprv dal slovo pánovi Jebarenovi. Nech sa páči, máte slovo. Máte 8 minút, nech sa páči. Thank you very much, Mr. Chairperson, and uh, thank you all. Ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda, ďakujem pekne za to, že ste si našli čas na túto dôležitú diskusiu. Moja prezentácia bude e, vychádzať z tých priesvitiek, e, z prezentácie, takže môžete to sledovať aj tam. Začal by som teda tým, že by sme sa pozerali na článok 2 Európskeho-Izraelskej asociačnej dohody, kde sa vlastne vzťahy medzi stranami, takisto ako aj ďalšie ustanovenia tejto zmluvy ako také, opierajú o dodržiavanie ľudských práv a demokratických princípov, ktoré upravujú vnútornú ako aj medzinárodnú politiku a upravujú a sú vlastne dôležitým prvkom celej tejto dohody. Takže Izrael ako taký sa upísal demokratickým princípom vo vzťahu k Európskej únii, a to je úradne teda ukotvené v tejto dohode. A keď hovorím o Európe, tak je dôležité e, možno sa odvolávať na rámcový dohovor o ochrane národných minorít. To sú štandardy, ktoré by sme chceli, aby Izrael dodržiaval na dôvažok od tých európskych štandardov existuje ešte veľké množstvo medzinárodných dohovorov, takisto aj medzinárodná dohoda o civilných a politických práv, takisto deklarácia o osobách, ktoré patria národným, etnickým, náboženským a lingvistickým menšinám. Takisto je tu aj relatívne nová deklarácia ohľadne práv pôvodných e, národov, obyvateľov, a to pochádza z roku 2007. Arabsko-palestínska menšina splňa obe kritéria. Je to národná menšina, ale zároveň je to aj pôvodná menšina z toho územia ako taká by mala byť chránená na oboch úrovniach. Dovolte mi teda začať s krátkým úvodom, aby som poukázal na to, že čom sa, čomu sa chcem vlastne venovať vo svojej prezentácii. Palestínčania v súčasnosti sú čo do počtu 12 miliónov, zdieľajú rovnaký etnický a kultúrny, kultúrne pozadie. Z tejto skupiny zhruba 6 miliónov žije práve na území, ktoré okupuje od 67. Izrael, vrátane západného pobrežia Gazy a východného Jeruzalema. Moja prezentácia sa teda bude sústrediť predovšetkým na arabských palestínčanov v Izraeli, ktorí sa stali občanmi e, po roku 1948 dnešnému dňu je to zhruba milióna pol ľudí, čo predstavuje zhruba jednu petinu celkovej populácie Izraelu. Môj hlavný argument alebo téza je tá, že Izrael nemá formálnu ústavu, ktorá by chránila občianské alebo skupinové práva arabských palestínčanov, teda tejto menšiny. Nie je tu žiadny formálny ústavný princíp, ktorý by sa venoval princípu jednoty, jednotnosti. To znamená, slovo jednotno, jednota, rovnosť sa neobsahuje v žiadnom štatúte legislatívnom v Izraeli. Izrael takisto nemá komplexné e, štatúty ohľadne občianských práv, tak ako to je v prípade väčšiny krajín, pokiaľ je to zamestnanosť, ubytovanie alebo vzdelávanie. A nás štatút našej menšiny ako národnej menšiny jednoducho nie je uznávaný. A teraz by som mohol vo všeobecnosti sa venovať štyrom úrovniam tohoto vyčlenenia exklúzie. Ja som ich identifikoval v našom každodennom živote. Predovšetkým je tu tá formálna exklúzia práva de jure, ďalej diskriminatórne efekty, pokiaľ ide o tzv. neutrálne zákony a politiky, ale má to negatívny dopad na arabskú komunitu. Tretie, to je materiálna diskriminácia, sociohospodárska diskriminácia, ktorú pocitujeme v každodennom živote, takmer vo všetkých oblastiach života. A štvrtý je sociálna diskriminácia, to sa týka nenávistných príhovorov a rasizmu. Keď chceme hovoriť o otázke socioekonomickej diskriminácie, tak by sme mohli uvieť jeden z hlavných argumentov, je to napríklad nedostatok zastúpenia alebo v oblasti politickej. My sme v stálej opozícii v parlamente od zriadenia štátu a nikdy sme nikdy neboli v koalíciách, ktoré vlastne sú zastúpené v rozhodovacom procese. Pokiaľ ide o civilné služby, iba 10 nás je zastúpených v, teda v štátnych službách. Keď hovoríme o tých vyšších úrovniach týchto služieb, štátnej služby, tak tam je iba 1% Arabov. A pokiaľ ide o pričlenovanie verejných financií, zdrojov, tak to sa nám dostáva iba na úrovni zhruba 5 až pokiaľ ide o arabské komunity v porovnaní s celkovou komunitou. Pokiaľ ide o pôdu, pozemky, tak zhruba 3,5 pôdy je vo vlastníctve Arabov palestínčanov, zatiaľ čo arabská komunita vlastne od, 90, od 48. roku minulého storočia narastla 8 násobne. Jednoducho naša kontrola nad územím sa dostala na polovicu. Podľa najnovších vedeckých výskumov naša komunita je vlastne je nám zamedzované, aby sme sa dostali k pôde. Mohol by som takto pokračovať aj ďalej, pokiaľ ide o štatistické údaje ohľadne týchto nezrovnalostí a pokiaľ ide o týchto sociohospodárske, pokiaľ ide o sociohospodárske nezrovnalosti, ale uvediem ešte ďalšie príklady. Zhruba 50% arabských rodín je pod prahom chudoby. Pokiaľ ide o deti, dve tretiny arabských detí žije pod tou hranicou chudoby. E, rozdiel v platoch medzi arabskými mužmi a židovskými mužmi je na úrovni takmer 50%. Pokiaľ ide o zamestnanosť arabských mužov je na úrovni 73%, 81% je to u židov. Iba 32% arabských žien je zamestnaných v porovnaní s Opakujem, iba 32% arabských žien je zamestnaných v porovnaní zhruba s 80% židovských žien. Pokiaľ ide o oblasti vzdelávania napríklad, iba 31% Arabov sa dostane na vysoké školy vzhľadom na tie tabulky národných matrikulačných skúšok v porovnaní so 76% Židov, ktorí sa dostanú na vysoké školy. A pokiaľ ide o národnú identitu. Arabské školy a kurikulá sú navrhované a je tu dozor vykonávaný zo strany ministerstva vzdelávania. Arabi jednoducho nemajú žiadny úrad, ktorý by robil rozhodovacie procesy. Študenti v arabských školách dostávajú málo inštrukcií ohľadne toho, ak vôbec, a v teda nevzdelávaní sú v pal- pal- palestínskej arabskej histórii, geografii a arabština je národne národným jazykom správneho hľadiska, ale jeho štatút je vlastne podradný v porovnaní so židovským jazykom. Arabčina je vlastne neprítomná vo verejnej sfére a toto vlastne odzrkadľuje aj to potláčanie arabskej identity. Uvediem príklad, ja som teraz v Európskom parlamente a vidím tu tlmočníkov do viacerých jazykov a v Izraeli môžem hovoriť v arabštine, ale nikto by mi nerozumel, pretože tu nie je zabezpečená žiadna tlmočnícká služba do arabčiny, hoci to je z právneho hľadiska akceptovaný jazyk štátny. A to isté sa vlastne deje vo väčšine verejných inštitúcií. V druhej časti z mojej prezentácie by som sa venoval otázke súčasných antidemokratických trendov v Izraeli. V najnovšom období sme zaznamenali určitú eróziu demokratických princípov v Izraeli a teda za súčasnej izraelskej politickej nadvlády vidíme, že dochádza k vykoristovaniu týchto digitálnych výhod na to, aby sa podkopovali minoritné práva. Väčšina týchto antidemokratických aktivít pochádza práve z izraelského parlamentu. V nedávnej dobe prijatá legislatíva otvorene ide proti právam arabskej menšiny a porušuje to napríklad základné slobody, ako napríklad sloboda na príhovory. Sú tu sankcie a diskriminácie, ktoré vlastne marginalizujú arabskú komunitu. A môžem vás teraz odvol- poukázať na zákon, ktorý je takým veľkým príkladom tejto diskriminatórnej, diskriminačnej legislatívy. To je ten zákon o národnom štáte židovského národa, čo vlastne znamená, že je to súčasť budúcej ústavy Izraelu. A chcel by som zdôrazniť štyri problémové okruhy tohto zákona, Je to taká pravdepodobne hlavná politická oblasť Netanyahu vlády. Obsahuje to určitú hierarchiu, kde judaizmus vlastne je nad demokraciou. To je niečo, čo by malo znepokojovať iba arabskú komunitu, ale istotne aj židovskú menšinu. Židovské menšiny. Izrael sa vníma ako väčší Izrael, týmto sa vlastne neguje možnosť seba určenia pre palestínsky národ pretože sa tam deklaruje, že tu je exkluzívne, výlučné právo seba určenia Židov v Izraeli, ale tento návrh na to nepoukazuje, ale my to vnímame takto, ale vlastne Takýmto spôsobom sa podporuje tá myšlienka väčšieho Izraelu. Tento zákon dáva ústavný štatút základným charakteristikám štátu, ktorý vlastne už bol ukotvený v izraelských zákonoch a to všetko vychádza zo židovského dedičstva, lebo sa podporuje e, židovská povaha štátu bez nejakých podobných úprav, ktoré by boli zohľadnené vo vzťahu k arabskej populácii, ktorá je vlastne na úrovni 20 Tento zákon umožňuje bezpodmienečnú segregáciu, pokiaľ ide o plánovanie a vytváranie národnej, náboženskej národnosti a toto vlastne podporuje aj tie segregačn, segregačné črty izraelských osídlí. Takýmto spôsobom sa do istej miery znevažuje úroveň arabského jazyka. Ako som už povedal, tento sa neberie v plnej miere do úvahy, hoci v súčasnosti je to úradný jazyk, ale je to jazyk, ktorý má takýto špecifický štatút a vlastne takýmto spôsobom by sa os- oslavili tie kolektívne práva arabských hovoriacich rečníkov. E, tu môžeme poukázať na viaceré medzinárodné správy, správy OSN, správy EÚ, správy e, štátneho ministerstva USA zahraničných vecí, kde sa obsahujú odvolávky na tieto témy, kde sa berie do úvahy diskriminácia, ktorej musia čeliť arabskí občania v Izraeli. Diskriminačná legislatíva vo viacerých oblastiach každodenného života kombinovaná so značnou so značnými socioekonomickými rozdielmi medzi Židmi a Arabmi, to všetko viedlo a to sú vlastne tie hlavné body mojej argumentácie k tomu, že máme dva, dve triedy občanov Izraeli, Tí, ktorí sú plnoprávni, rovnoprávni partneri v štáte, to je tá väčšina židovská a takisto druhotriedni alebo treťotriedni občania, to je tá arabská menšina. Je to pre mňa veľmi bolestivé pokazovať na takúto hierarchiu, rámci občianstva v štáte, ktorý vlastne prezentuje svoj režim ako demokratický režim. Ešte jedna posledná strana. Dostal som sa teraz tým odporúčaniam a ešte dve posledné priesvitky. Chcel by som poukázať na to, že potrebujeme plnú mieru implementácie článku 2 asociačnej dohody. To je ten, o ktorý som sa s vami bol podelil, na to, aby sme zabezpečili to, aby Izrael dodržával svoje záväzky, e, ktoré vyvstávajú z tejto asociačnej dohody prostredníctvom viacej demokratických kanál. Toto by malo zabezpečiť plnú mieru uplatňovania občianských a minoritných práv arabských palestínčanov v Izraeli. A chceli by sme aby Európska únia vyslala e, zisťovaciu misiu do Izraela na to, aby sa preskúmali politiky a praktiky proti pôvodným obyvateľom, arabského, ktorí hovoria arabsky v Izraeli, aby sa pozrel na tú situáciu. A na záver by som sa vyjadril k politickej platforme, ktorá vychádza z miera a z rovnosti. Vychádzame z dvoch demokratických štátov, Izraelu a Palestíny, tak ako to je ustanovené z roku 1967, kde by Jeruzalem bol hlavným mestom oboch krajín a rovnosť v Izraeli, potrebujeme rovnosť pre našu menšinu, potrebujeme plné uznanie našich kolektívnych individuálnych práv ako národnej minority. Toto si vyžaduje rovnaké prirozdeľovanie verejných zdrojov, vychádzajúc z kolektívnych dohôd, úprav a efektívne demokratické zabezpečenie efektívnej demokratickej participácie na e, štáte. Ďakujem pekne za vašu pozornosť. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pán predseda. Vážené dámy a páni, treba povedať na začiatku diskusie, že sa tu venujeme interným izraelským otázkam, neberúc do úvahy etnické a náboženské menšiny, ktoré máme na Blízkom východe, ktoré sú perzekvované. Je veľmi zvláštne, že Európsky parlament si zvolil zaangažovať sa alebo miešavať sa do izraelských vnútorných záležitostí. Izrael má funkčnú demokraciu, ktorá sa venuje štátu, ktorá zabezpečuje štatút arabských hovoriacich občanov na všetkých e, úrovniach v rámci exekutívneho výkonnej časti moci. Tam treba povedať, že Máme ministerstvo pre sociálnu rovnosť, ktoré vlastne funguje na základe spolupráce. Máme tam arabského Izraela, azraelského, arabského Izraelčana, ktorý je hlavou toh, tejto sekcie. Pokiaľ ide o justíciu, najvyšší súd každý deň rozhoduje o ochrane menšín a chráni ich pred možnými prejavmi diskriminácie. A pokiaľ ide legislatívnu časť, Kneset je vlastne zástupcom občanov a jedna osmina eh, patrí zástupcom eh, menšinových skupín sme si vedomi, že určite sú tu isté nedostatky a rozdiely medzi židovskou populáciou a arabskou. Izrael je rôznorodá a komplexná krajina. V aspektom, aspekte e, národnom, sociálnom aj ekonomickom. A existujú rozdiely medzi skupinami, ale nielen medzi Židmi a Arabmi, hoci Izrael sa snaží poskytovať rovnaké práva pre všetkých svojich občanov, my to neskrývame a sme hrdí, že e, môžeme sa vyhlásiť za národný štát židovského národa. E, napriek rozdielom izraelská vláda určite nemá za cieľ diskriminovať žiadneho občana a žiadneho arabského občana v krajine. Sú tu neustále snahy zmenšovať rozdiely implementovaním programov, ktoré majú za cieľ posilniť e, arabský sektor a e, tiež e, presadzovaním programov, ktoré majú preklenúť tieto nerovnosti ktoré bohužiaľ teda existujú aj u arabskej populácie. Sú tu programy, e, e, momentálne napríklad 5-ročný program, ktorý má za cieľ posilniť tento arabský sektor a vláda chce vďaka rozhodnutiu e, z decembra 2015 chce 15 miliónov šeklov e, venovať na vzdelávanie, e, podnikanie, infraštruktúru, vnútornú bezpečnosť, e, dopravu a tak ďalej. A môžem vám tu len uviesť aspoň témy tohto plánu, napríklad predškolské vzdelávanie na základe vládnej iniciatívy pre deti od troch rokov, potom absolventi vysokých škôl, respektíve stredných škôl, ktorí musia eh, absolvovať takéto štúdie, eh, sa zdvihli z, rok, eh, z 28% na 50% v roku 2015. Zvýšil sa tiež počet arabských študentov na všetkých úrovniach eh, u bakalárov. Je to z 9,8 z roku 2000 na 17 v roku 2016. Potom, pokiaľ ide o magisterské štúdium z 3 na 15 a tak ďalej. Čiže eh, vláda sa snaží posilňovať vzdelávanie aj ďalšie oblasti, e, ekonomiku, verejný, e, verejnú dopravu a tak ďalej. E, lebo to nie sú problémy len vlastne pre arabské obyvateľstvo. Už veľa sa tu povedalo o základnom základne a ja tu poviem, zákone ja poviem iba jednu vetu. V izraelskom knesete doteraz nebola prijata vlastne zatiaľ žiadna legislatíva. Sme uprostred debaty a strana, ktorú ja reprezentujem, časť vládnucej strany Likud sú proti niektorým článkom, e, ktorý, o ktorých vám teraz povedal môj kolega z Knesetu. Čiže je to diskusia o niečom, čo zatiaľ ešte neexistuje. Áno, my chceme podporiť takýto národný zákon, ktorý e, bude tvrdiť, že Izrael je národným štátom židovského národa, ale budeme veľmi opatrní, ak by sme mali zmenšovať úlohu 20 e, našich obyvateľov a ich e, občianských práv a transparentnosti. A teraz by som chcel citovať niektoré výskumy a prieskumy pred e, niekoľkých mesiacov, dvoch, troch mesiacov dozadu v arabskej spoločnosti. A tie zistenia, ja teda nebudem ich čítať samozrejme všetky, ale aspoň niektoré, e, ukazujú, že vzťahy medzi Židmi a Arabmi v štáte Izrael e, sú komplikované. To je samozrejme. Existujú na troch úrovniach ktoré nie sú úplne možno navzájom súvisiace. Štátna úroveň, potom úroveň spoločnosti a medzi osobná úroveň alebo osobné vzťahy. P- e, je tu židovská e, identita a izraelská identita a dve hlavné identity u arabskej populácie. Arabská populácia e, a potom náboženská identita. Moslimskí e, občania a iba niektorí z tých, e, ktorí boli opýtaní, 14% sa definujú ako palestínčania. A chcem to zopakovať, pretože téma tejto diskusie je Eh, sú izraelskí, eh, arabskí palestínčania, len chcem to zopakovať, pretože len niekoľko z nich, 4, 14% sa definuje ako palestínčania, eh, vlastne, že je to ich identita a dokonca ešte nižšie percento sa vníma ako izraelčania. 10%. Väčšina Arabov, ktorí žijú v slobode, demokracii, niekedy teda v zlých podmienkach, ako aj niektorí ži- židovskí občania. E, boli s nimi urobené rozhovory a vyše 60% povedali, že v plynul rozpráv ovládajú e, hebrejčinu. Napriek tomu že je iba nízke percento Židov, iba asi 6%, ktorí ovládajú Arabčiny, Arabčinu. A to znamená, že čo sa teda robí na tej židovskej strane, je pochopiteľnejšie pre Arabov v Izraeli, než to, čo sa robí na arabskej strane a je vnímané, chápané e, židovskou populáciou. E, tiež e, sa ľudia vyjadrovali k, k, k väčšej, väčšiemu pocitu bezpečnosti, teda palestinčania, respektíve Arabi v Izraeli, než naopak. 54% e, opýtaných povedalo, že sa cítia súčasťou izraelskej spoločnosti a 66% z nich sú hrdí na to, čo Izrael dosiahol v rôznych oblastiach ako šport, veda, kreativita a tak ďalej. Áno, určite sú tu isté problémy, ktoré nemôžeme len tak zľahčovať. Iba 32 arabských žien je v, má zamestnanie, to je problém na, ktoré musíme, na ktorý musíme hľadať odpoveď. Izrael nemá ústavu nie kvôli diskriminácii, ale kvôli tomu, že jednoducho tá ústava ešte nie je. A cieľom nie je diskriminovať našich arabských eh, priateľov a spoluobčanov, ako som tiež e, hovoril, e, izraelský parlament je veľmi hektický, dynamický a veľmi rôznorodý, rôznorodá demokracia a my sa ocitáme mnohokrát e, v situáciách, keď nesúhlasíme spolu, ale aj o tom je demokracia. A ja by som chcel každému odporúčiť, teda každému členovi Európskeho parlamentu, aby ste prišli a presvedčili sa o ekonomickom raste, o úrovni vzdelanosti, o slobode parlament, no, tiež úrovni parlamentnej slobody. To nie je stopercentné, samozrejme. Možno ani to nie je až dostatočne dobre, ale ak to porovnáte, a ja to teda nebudem e, robiť, ak to porovnáte s našou susedskou krajinou, tak, tak môžem povedať, že eh, pán doktor Jabarin eh, skutočne dá sa povedať, že žijete v takom eh, istom ako keby raji. A je pre mňa potešenie, že tu môžem s vami sedieť, pretože ja vnímam môjho kolegu pána Jabarina ako jedného z najefektívnejších a najintelektuálnejších poslancov nášho parlamentu a je vždy pre mňa potešením sedieť e, s vami v debate a v diskusii, hoci máme nezhody, ale myslím, že kým sa spolu rozprávame, tak sme na tej správnej ceste. Ďakujem. Ďakujem pekne. A teraz dáme slovo pánom poslancom a poslankyňam pani Mišel. Ďakujem, pán predseda, a ďakujem aj za úvodné slova, tak aj pána Jakova, ako aj za zástupcu arabskej menšiny. Ja som mala tú veľkú česť, ten raj, ktorý ste práve popísali. Sama som teda eh, často navštevovala dlhé roky, až nedávno sme sa stretli a Prvýkrát e, na našu iniciatívu mimochodom e, sme sa v rámci Joint List e, oboznámili s problematikou, čo nebolo celkom samozrejme, ale predsa len bol to prvý krok. Chcela by som najprv povedať, že možno som si nesprávne prečítala dnešný program, ale na programe, ktorý bol zaslaný mne, sa neuvádza otázka arabskej, arabsko-palestínskej menšiny, ale názov je Situácia arabskej menšiny. Ja to nepokladám za e, záležitosť štátu Izrael, ktorého priateľkou som a za ktorého existenciu sa e, za ktorého existenciu e, sa zasadzujem, ale nepokladám to za e, problém, o ktorom tu diskutujeme, ktorý má význam len v rámci Izraelu. Myslím si, že plasticky tu bolo povedané článok 2 asociačnej dohody nás zavezuje otázku menšín a otázku e, rovnakých práv e, dávať na program. A veľmi ma teší, že predstaviteľ Joint List jednoznačne skonštatoval, že sa sa nechápe ako len palestínsk nejaký predstaviteľ, ale ako súťaž izraelskej spoločnosti. A myslím si, že presne toto je ten správny prístup, pretože otázka, ktorú by som ja mala, je, či by ste si vedeli predstaviť, alebo ako to súvisí e, tá e, stále vyostrenejšia politika sídl, e, usídlovania potom povolenia pre stavby pre arabsk, arabské alebo aj palestinské e, menšiny, to je takmer nemožné. 3,5%, e, keď 3,5% vlastníctva krajiny e, sú teda arabskí občania, a to znamená, že na druhej strane niečo tam nie je správne. A posledná veta, myslím si, že otázka dodržiavania ľudských práv je veľmi dôležitá a ľudské práva sa nesmú vnímať ako dar podľa hesla teraz to budem voľne interpretovať, že teda chceme rozdávať darčeky, ktoré samozrejme niekedy palestínčania dostanú. Myslím si, že otázka rovnakého práva pre všetkých je existenčná otázka a tá patrí teraz na program. A keď sme teda priateľmi, tak si myslím, že môžeme sa vyjadrovať aj kriticky. Ďakujem. No, Belder. Ďakujem. Pán Belder. Ja, dank u wel, meneer de voorzitter. Ik eh, spreek Nederlands. Ďakujem pekne, pán predseda. Budem hovoriť vo svojom rodnom jazyku, čiže v holandčine. Ďakujem pekne obom rečníkom. Ja už niekoľko rokov som členom našej parlamentnej delegácie s Izraelom a veľmi ma zaujíma situácia arabských občanov v štáte Izrael, aj tiež kvôli môjmu náboženskému pozadiu. Ja sa môžem k nemu hlásiť, som protestant a tiež ma zaujíma situácia protestantov v eh, Izraeli. Je veľmi dôležité byť pripravení na takú situáciu. Pán Jabarín, viem, že ste vlastne z arabskej komunity a uh, urobili ste nám prezentáciu s mnohými číslami, údajmi, s vysvetlením. A je veľmi dôležité, aby, aby sme mali uh, takéto fakty a vysvetlenia. Včera večer som si pozorne prečítal najnovší e, biletín z, medzi, e, z Inštitútu pre blízkovýchodné štúdia, š, e, ktorý sa venuje veľmi tejto otázke postavenia Arabov v Izraela. Bola tam veľmi reprezentatívna štúdia, ktorá sa pozrela na vlastne to postavenie Arabov v Izraeli, eh, o tom, aké sú ich pocity, ako vnímajú Izrael. Možno aj poznáte túto štúdiu, alebo ak nie, tak eh, ju odporúčam. Je to veľmi taká detailná správa a eh, či už prichádza nejaká delegácia z Európy, z, tu z Bruselu, z parlamentu, z komisie a tak ďalej. Ja odporúčam, aby ste sa vždy teda človek vždy odporúča, aby sa e, dobre pripravil na tú návštevu. A to sa snažím aj e, ja urobiť. A myslím, že tá situácia je taká komplexnejšia, než e, ste o nej hovorili. Napríklad boli tam otázky o tom, ako, e, sa, ako vnímajú arabskí občania izraelské občanstvo. Hovorili ste o sociálnej, e, ekonomickej diskriminácii, o e, životnej úrovni a tak ďalej. Čiže týmto začnem. Určite sú tam isté rozdiely. Vo všeobecnosti sa dá povedať, 62,5 e, ľudí naznačilo, že ich životná situácia je pozitívna, respektíve, že ju pozitívne vnímajú. Samozrejme, nemôžeme ignorovať to, že 39 sa cíti ohľadom toho negatívne. Samozrejme, sú tam problémy, je veľa problémov, ktoré nemôžeme poprieť, ale e, mám pocit, že určite sú tam isté nuancy v tejto situácii. Či dá sa povedať, že 60-40 e, je ten pomer, ktorý nám dáva istý obraz o tej situácii. Je potom niečo, čo ako keby mi chýbalo vo vašej prezentácii a chcem sa na to spýtať oboch, pretože potrebujeme toto skutočne objasniť. Je to vážna téma a to je situácia ľudí, ktorí tam priamo žijú a ktorí sa možno necítia až tak veľmi dobre. Otázka je, e, čo, kvôli čomu sa cítite možno zle, alebo aké sú najpalčivejšie otázky vo vašom každodennom živote. To bola jedna z otázok a e, prvou e, odpovedou bola osobná bezpečnosť, e, zločinnosť a násilie. To 92%. Potom po druhé rasizmus, o tom ste hovorili. A po tretie ekonomika a zamestnanosť, 46% a teraz 9,9 palestinská otázka. Čiže to boli tie štyri odpovede na túto otázku. Mohli by ste možno okomentovať túto otázku osobnej bezpečnosti a e, kriminality, e, tak aby som aj ja mal vlastne viac e, informácií. A ja mám veľmi veľa pripomienok, ale nechcem samozrejme e, zabrať veľa času a chcem e, sa spýtať na niečo, čo, o čom ste obaja hovorili, a to je identita, totožnosť. Určite to nie je jednoduchá otázka. Národná identita, je tam etnický e, komponent, 98% e, naznačilo, že sú viac palestínsky občania, ale ale 48% to je dosť veľký skok, povedalo, že sa cítia byť arabskými občanmi v Izraeli. E, niekto povedal, že čisto arabská identita okolo 50%. Čiže tieto čísla sú tam dosť veľké rozdiely. Medzi nimi 11,4 naznačilo e, židovskú e, identitu. A chcem použiť tieto čísla vlastne ako príklad a určite aj zablahoželať e, podvýboru pre ľudské práva a poďakovať sa za to, že sa venuje tejto téme, ale dôležité je, aby sme opatrne postupovali a vnímali nuancie v tejto situácii, predovšetkým ak hovoríme o asociačnej dohode. Niekedy, keď hovoríme o parlamente a tak ďalej, a používame túto terminológiu, palestínsky, arabský a tak ďalej, e, musíme e, získať možno niekedy aj viac informácií o týchto otázkach. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. A ďakujem obom rečníkom, obom členom Knesetu. E, som veľmi rada, že vás e, tu môžem privítať na zasadnutí podvýboru druha. E, zapôsobila na mňa prezentácia pána Ďavarína. Pripravila som si nejaké otázky ešte pred vašou prezentáciou a niektoré už boli zodpovedané z vašej strany. Chcela som sa vás spýtať, či arabskí Izraelčania majú právo študovať vo svojom jazyku, či majú prístup k vzdelaniu na všetkých úrovniach, prístup k zamestnaniu, právo voliť a byť volený, právo slobodne sa združovať, či majú slobodu prejavu, slobodu vierovýznania. A to všetko už zodpovedala vaša prezentácia. A neprekvapilo ma to, pretože viem, aká je tam realita. A to je, myslím, že dobre, že je tam to, ten rešpekt. E, myslím si, že je to dobré východisko. A tiež som si pozorne pozrela niektoré čísla, ktoré ste predstavili. Povedali ste, že arabskí Izraelčania, konkrétne muži, predsa iba 84%, začal čo židovský, možno asi 82%, respektíve e, predstavujú e, pracovnú, e, zamestnanú pracovnú silu. A tiež vidíme, že je tu dosť eh, dobrá prítomnosť eh, arabských Izraelčanov v Knesete a to je dobré znamenie a, pravidel, a pravdepodobne eh, každé to volebné obdobie môžete zvýšiť svoju prítomnosť, pretože vy to potrebujete, potrebujete, aby vás bolo počuť, aby ste mohli obhajovať práva svojej komunity, ktorú zastupujete. Kolegovia už spomenuli niektoro, niekoľko dobrých bodov, pokiaľ ide o vaše vystúpenia. A chcela som využiť tú príležitosť, že vás tu máme a spýtať sa, ako vnímate a čo si myslíte, ako môžete vy ako členovia Knesetu e, a ako arabsko-izraelskí politici, ako môžete zlepšiť vzťahy medzi Izraelom a palestinskou samozprávou a rokovania medzi lídrami. Ako sa dá zlepšiť situácia ohľadom možno e, tiež ich nenávisných prejavov a vyjadrení, pretože to nepomáha ani arabským Izraelčanom, ak naďalej e, dochádza k takému nabádaniu, k nenavisti a k nenavisným prejavom, tak mm, nemyslím si, že by to bolo nápomocné a užitočné e, potom pri presadzovaní a obhajovaní vašich e, práv, práv pre vašu spoločnosť a presadzovaniu zákonov. Čiže ako môžete vy pomôcť zlepšiť túto situáciu a možno aj pomôcť palestinskej samozpráve, e, pretože pamätám si tiež nedostatočné práva kresťanských eh, menšín v pásme Gazi, v Ramala. Mohli by ste prosím aj o tomto hovoriť, pretože to považujem za eh, dôležité aj pre situáciu a postavenie arabských Izraelčanov. Ďakujem pekne. I'll, uh, I have only three minutes, so I'll try to uh, <clears throat> speak one minute. Mám len 3 minúty, takže minúty, minútu budem hovoriť o troch otázkach. Poprvé, áno, môj dobrý starý priateľ, starý dobrý priateľ, nie starý vekovo, tak starý v tom zmysle, že sa dlho priateľíme. Ja som nebol pozvaný ja som tu na základe medzinárodne, kvôli Medzinárodnému dňu eh, holokaustu aj veľvyslanectvo zistilo, že prebieha diskusia dnes eh, vo výbore teda pre ľudské práva a ja som eh, sa veľmi rád dostavil. Takže naďalej si myslím, že je to izraelská vnútorná záležitosť, ale minimálne ak e, organizujete diskusiu, tak, by ste, tak ste mali pozvať oficiálneho člena Knesetu, e, izraelského parlamentu alebo izraelského politika. To bol môj tak trochu protest. Áno, e, máme problém s povoleniami pre stavbu 70 alebo 80 ak sa nemýlim, budov izraelských Arabov nie sú právoplatné a musíme na to nájsť riešenie, aby sme e, teda e, zrušili alebo e, zakázali všetky stavby. To nie je riešenie. Vieme, že arabská spoločnosť čelí veľkým problémom, keď sa snaží naozaj zreorganizovať sa. Myslím si, že ešte stále teda je tu, nám chýba riešenie tohto problému, ktorý je spojený aj s inými problémami, ale už e, vlastne sa k tomu blížime. Je oveľa viac kľúčové e, to v beluickej spoločnosti e, na juhu, ale ešte sme nemali čas sa tomu venovať. Druhý bod sa týka toho, že áno, pán Boulder, je tu veľký problém identity. Je takmer nemožné nájsť e, správnu terminológiu, pretože to vychádza zvnútra, ide o emócie a nie je pochyb, že arabská spoločnosť je prepojená e, z časti s izraelskými pobočkami e, a je tu zároveň veľká dilema v rámci arabskej spoločnosti a je tu obrovská dilema v rámci e, židovskej spoločnosti. Sme 70-ročný štát, máme množstvo problémov, 144 pôvodov pochádzajúcich z celého sveta. E, bude si to vyžadovať niekoľko generácií, kým e, sa to vyrieši. A tretí bod pre vás, e, moja drahá dáma. Áno, Izrael je slobodný. Môžete sa vzdelávať, môžete hlasovať a množstvo mužov Arabov, ktorí sú zapojení do izraelskej ekonomiky, je vysoký a pôsobivý musíme toho urobiť viac. Na, na druhej strane, pokiaľ ide o ženskú otázku, ale vaša otázka, ako môžeme zlepšiť vzťahy e, s palestinskými úradmi alebo orgánmi, to, si bude vyžadov- to by si vyžadovalo celý deň vysvetľovania. Ja poviem len jednu vetu. Existuje kríza, existuje fráza, môžete vynieť Izrael, môžete vidieť eh, palestínčanov. Ja by som povedal, že obidve strany eh, by sme tak povediať mohli z toho viniť, ak sa to dá tak povedať, ale zlyhali sme a palestínske orgány zlyhali. Poprvý, prvýkrát raz kvôli Izraelu, raz kvôli Palestíne. Oddelenie medzi nami a palestínčanmi, palestínčanmi to je imperatívum a je to v záujme Izraelu a dúfajme, že nová vláda e, v Izraeli už kedykoľvek bude zvolená a nová generácia palestínčanov nájdu spôsob, ako sa, ako vlastne sa vrátiť k rokovaciemu stolu a e, napredovať smerom e, k správnemu a spravodlivému riešeniu pre obidve strany. Thank you for this uh, important... Uh, uh, Ďakujem za tieto dôležité otázky. Začnem tým, čo povedal pán Reperinot o tom, že Izrael je rajom. Nuž, to je možno pravda pre Židov. Izrael by mohol byť rajom, ale len pre Židov. Nie pre uh, arabsko-palestínsku menšinu, ktorá je dosť veľká. Možno to je presne dôvod, prečo som tu, lebo si myslím, že um, demokratický štát, ak je rajom, tak by mal byť rajom pre všetkých. Nemôže to byť demokratický štát pre židovskú väčšinu a židovský štát pre, Irab, pre arabskú menšinu. Nemôže to byť raj pre židov a nechcem povedať eh, čo je alternatíva pre Arabov. Nemôžete porovnávať Izrael s nedemokratickými krajinami, pokiaľ ide o niektoré krajiny na Blízkom východe. Myslím, že sme tu ako e, ľudia a politici, ktorým záleží na ľudských právach a demokratických hodnotách a demokratických režimoch. Preto sme tu, čiže vlastne máme ambíciu Eh, dosiahnuť demokraciu a chcem porovnať Izrael s Európou, teda so štátom, ktorý rešpektuje ľudské práva a snaží sa zistiť, eh, prečo ja tam eh, nemám tie isté práva menším, ako napríklad v Belgicku, keď sa pozriem na Belgicko. Napríklad Ehm, ehm, ubytovanie, otázka ehm, od založenia izraelského štátu arabská menšina sa zvýšila 9-násobne, 10-násobne možno, ale ani jedna nová arabská komunita vlastne nebola vytvorená za posledných 70 rokov. A no, zatiaľ, čo bolo vytvorených viacero komunít pre židovskú menšinu. No a povolenia pre stavby budov už e, nie sú žiadne nové komunity a nie je priestor na stavbu a e, nedajú sa, e, nie je tu plán pre vyvíjanie arabských komunít, čiže ľudia sú nútení stavať ilegálne, pretože e, vláda neposkytuje iné opcie, nie sú žiadne stavebné projekty a to e, vedie k chudobe, nižšiemu sociálnemu statusu a to ma privádza k vašej otázke vnútorného násilia. Toto všetko, e, horšia ekonomicko-sociálna situácia, to vedie e, k akej, akému si internému násiliu v rámci arabskej komunity. Niektoré sa z nich stali slamy pre nedostatok verejného financovania a takisto poukazujeme na izraelskú políciu, ktorá e, nevníma svoju zodpovednosť, nevyšetruje e, a e, nezatýka ľudí, ktorí sú zapojení do tohto násilia. Zdá sa, že je to dobre pre izraelskú políciu, že toto násilie prebieha bez toho, aby niečo urobili. Keď sa pozriem na štatistiky, tam, kde žijem ja z 200 vyšetrovaní, ktoré boli otvorené eh, na základe interného násilia, eh, iba jedno, eh, jedna súdna žaloba, čiže policia nerobí žiadne pozitívne kroky. Ja by som to uzavrel tým, že poviem, že náš horší status je len je to na základe diskriminácie, ale je to aj na základe toho, že Izrael má, práv, má legislatívu o emigrácii, o, o identite, o e, vzdelávaní a tak ďalej. Ja svoju literatúru, dejiny e, neštudujem. Arabskí e, autory nie sú súčasťou môjho systému, lebo na to nemám vplyv a nemôžem si budovať svoju e, identitu a kolektívne dedičstvo. Preto náš znížený štatút je aj oficiálny, je to zákonom stanovené, nie je to len na základe socioekonomických štandardov. Čiže pre mňa odmietnúť myšlienku, a tým skončím, odmietnúť e, myšlienku, aby Izrael bol židovský štát, podľa mňa to je diskriminácia mňa hoci som e, domáca komunita, som tam rodený občan, preto hovorím, že je tu rozpor, že na jednej strane je to židovský štát, ktorý poskytuje prioritu židovským občanom a na druhej strane demokracia, pretože jeden zo základov demokracie je, že sú rovné všetkým občanom, tak ako v Európe. Takže tento interný rozpor, e, s tým nemôžeme žiť ako e, domáca komunita, vnútorná komunita. Čiže ak je to trošku komplikované, ako ľudia spomenuli, možno nadišiel čas e, poslať tam e, prieskumnú misiu a predložiť odporúčania, ako zlepšiť a vyrovnať e, stavy arabských a Izrael a židovských občanov a ako poskytnúť arabskej menšine práva na ochranu. Vždy môžete so mnou začať diskutovať. Ja som pripravený. Áno, ale chcem len aj hovoriť a zároveň mať vplyv. To je pointa. Ďakujem. Ďakujem. Pán predseda, chcem len urobiť také upresnenie a také krátke, takú krátku pripomienku. Doktor Perry tu nie je náhodou. takže formálne bol pozvaný, je oficiálnym zástupcom. Nenašli sme ho len e, úplne náhodne a nepriviedli sem, čo sa týka toho um, tejto angažovania sa. V parlamente sme hovorili aj o inej ústavnej zmene v, v, v Tunisku, to je tiež arabská krajina. Uh, Išlo tu o ženu, ktorá údajne mala dodatočnú funkciu. Ide tu o rovnoprávnosť, zrovnoprávnenosť a my máme globálnu obec a tie práva môžu mať dopad aj na nás, preto je to povinnosť a a e, E, zákon v Izraeli, to tiež bolo predmetom diskusie. Takže takisto tu zaznelo, že e, za tými dverami sa zavádza akási forma apartheidu. Práve tento týždeň sú e, spomienky v 20. storočí a bolo viacero zákonov o národnosti a tu bol názor, že menšina by mohla ohroziť národný štát, keby chceli tie isté práva. Hebrejci boli prví. To boli prvé práva, ktoré boli uh, uh, uvalené voči Židom a uh, tu musíme správne vnímať dejiny. V konečnom efekte ide o kompletné zachovanie práv aj v Izraeli. Nik nespochybňuje, že Izrael je demokratická krajina, sme priatelia Izraelu, ale aj tieto aspekty musia byť diskutované, ktoré sú um, kľúčové pre demokraciu, ako aj pre verejnosť v Európe. Ďakujem za vašu prítomnosť a účasť. Questo devi durare dieci minuti. Ok, allora. Cominciamo questo terzo scambio di opinioni. Takže budeme pokračovať s tretím kolom výmen názor, názorov. Máme tu predsedu ústrednej tibetskej správy doktora Lopsanga Sangaja. Máme tu česť že sme sa mohli stretnúť už v novembri e, a privítali sme štyroch vysoko postavených hostí z tibetského exílu tu v Európskom parlamente, ktorí žijú v rôznych krajinách a teraz máme možnosť tejto analýze pokračovať, pokiaľ ide o túto diskusiu ohľadne ľudských práv v Tibete a teda za prítomnosti aj nášho cteného hostia, ktorý je predsedom centrálnej správy Tibetu v exíle. Ďakujeme pekne, že ste prišli medzi nás. Je skutočne veľmi dobré, že si môžeme takto priamo bezprostredne od vás vypočuť informácie ohľadne vízií eh, tibetskej správy v exíle. vždy ponúkame vlastne platformu pre tých, ktorí hľadajú formy podpory ľudských práv. To vlastne zodpovedá aj nášmu mandátu. Vieme, že v Tibete ide predovšetkým o ochranu univerzálnych ľudských práv, kultúrnych práv, práv náboženských a ide tu o podporu stability prostredníctvom dialogu. Takže keď hovorím, že otázka Tibeta, Tibetu je dôležitou otázkou pre náš parlament, tak by sme mohli možno povedať, že na jednej strane by sa to dalo vnímať ako nejaké prázdne slova, ale Chcem vás uistiť, že sú tu viaceré ústenia Európskeho parlamentu a vypočutia v Európskom parlamente. Podporujeme otvorený dialog a aj Dalaj Lama bol u nás opakovane. Vo štvrtok na pléne sme prijali naliehavé uznesenie týkajúce sa niektorých prípadov Číny. a myslím, že naša angažovanosť v tejto oblasti môže pokračovať ďalej. Aby sme nestrácali čas, dal by som vám teraz slovo na to, aby ste nám mohli popísať situáciu. Bez mikrofónu. for the privilege and honor to be here at Ďakujem pekne za privilégium, že som medzi vami. Chcel by som v prvom rade poďakovať za to naliehavé uznesenie, ktoré nedávno prijal Európsky parlament a vyjadril určité obavy ohľadne ľudských práv v Tibete, predovšetkým pokiaľ ide o apel na čínsku vládu, aby sa riešila táto otázka prostredníctvom mierového dialógu medzi predstaviteľmi čínskej vlády a Dalajlámom. Tibet takisto vysiela aj signál, signál v tom zmysle, že ešte stále sú stovky Tibetanov, ktorí sú vo vezení, ktorí sa snažia, ktorí sa snažia riešiť svoju situáciu. Pre nás je veľmi dôležité, aby si vypočuli svoj signál e, z Bruselu, e, kde teda aj sa teda ich práva porušujú, predsa len ten Európsky parlament aspoň uzná e, ich snahu. Takže tento rok vlastne je 60. výročím eh, okupácie Tibeta Čínou a bohužiaľ treba povedať, že to je vlastne 60-ročné výročie smutku, represálií. Tibet nie je malou krajinou, Tibet je taký veľký ako eh, západná Európa, 2,5 milióna km štvorcových, ale máme iba 6 miliónovú populáciu a v súčasnosti vlastne tu pokračujú politické represálie v tom zmysle, že ak sa dvaja, traja Tibetania zhromaždia a protestujú na ulici, tak ich hneď zadržia a dajú do väzenia na dlhé obdobie. A ak vás nájdu s obrázkom Dalaj Lámu, tak ide do väzenia. Ak máte iba napríklad kópiu univerzálnych práv ľudských, tak sa takisto dostanete do problémov vážnych. Takže e, komisár pre ľudské práva e, OSN distribuovala napríklad kópie deklarácie univerzálnych ľudských práv Tibetianom a týmto vlastne apelovala na čínske úrady. Samozrejme vtedy títo Tibetania neboli predmetom žiadnych represálií, ale hneď potom, čo odišla, tak neviem, ako dopadli tí, ktorí dostali takúto kópiu Univerzálnej deklarácie ľudských práv. Takže je tu takáto kultúrna asimilácia, ktorá prebieha, tak ako sme to počuli na predchádzajúcom paneli na medzinárodnej úrovni, na vysokoškolskej úrovni, na, strednej, na úrovni stredných škôl a médium vzdelávania je vždy čínsky jazyk, nie tibetský jazyk. Hoci čínska konštitúcia, ústava podporuje používanie tibetského jazyka, ale nie je tomu tak. Hospodárska diskriminácia takisto sa deje, ak ide napríklad do hlavného mesta Tibetu, tak vidíte, že tam rastie hospodárstvo, máte cesty, máte vysoké budovy, elektrinu. Ale ak by ste analyzovali túto situáciu, tak by ste vlastne v hlavnom meste Tibeta našli 80, ak nie 90 hotelov, obchodov, reštaurácie, dokonca aj taxíky sú jednoducho po vlastníctve Číňanov a nie Tibetanov je tu sociálna diskriminácia, pretože Číňania si myslia, že sú nadradení nielen voči Tibetanom, ale už vlastne per definíciónem všetky, voči všetkým, e, ktorí sú v okolí. Samozrejme, aj Belgičania a Francúzi, to sú všetko pre nich barbary a druhorady. Oni sa považujú za eh, nadradených ničenie životného prostredia sa deje, ako istotne viete. Tibet je vlastne e, vodnou zásobárňou Číny. 1,5 miliardy ľudí v Číne je vlastne závislých od vody z Tibetu. A kríza, ktorá sa deje v Číne, je skutočná, pretože Čína má 90% svetovej populácie, ale iba 12% pitnej vody, to znamená 7%, alebo ekvivalent 400 miliónov Číňanov v podstate už teraz čelia nedostatku vodu. Situácia v Bangladeži je horšia, situácia je horšia, situácia v Pakistáne je tiež horšia, ale Tibet je hlavným zdrojom vody pre celé toto územie v regióne Ázie. A bohužiaľ, s klimatickými zmenami a globálnym oteplovaním 50 e, ľadovcov sa už rozpustilo v Tibete. Tých 75 tých 46 tisíc e, ľadovcov, ktoré máme, sa takisto roztopia. Ak sa to udeje, tak tam bude jednoducho obrovská kríza s pitnou vodou a v súčasnosti Tibet je skutočne hlavným zdrojom vody pre celý ten región. Tibet je teda nielen dôležitý z pohľadu ľudských práv, ale takisto pokiaľ ide o environmentálne otázky. Za ostatných 60 rokov môžeme pyšne povedať, že ak sa pozrieme na globálne konflikty na svete, vrátane ISISu, treba povedať, že to sú násilnosti, ktoré si zaslúžia pozornosť a veľa predstaviteľov hlavných miest vtedy vždy povedia niečo, buď v prospech alebo v neprospech tých násilností, ktoré sa ďalej, pokiaľ napríklad ide o Tibetanov. My sme boli celé toto údobie, obdobie v útlaku, ale treba povedať, že ja som bol zvolený zo strany Tibetianov v 40 krajinách, to znamená, my sa takisto držíme demokracie a ľudské práva sú, aspoň podľa nášho názoru, univerzálne a un- tieto ľudské práva by mali byť implementované všade. Ale najnovšia situácia, alebo napríklad tu sú otázky, ktoré sa týkajú aj Číny, to znamená definícia ľudských práv, tak ako to je ukotvené v deklarácii, alebo to, čo hovorí Európsky parlament, to jednoducho sa netýka nás. A čo robíte s touto situáciou? Posledných 15-10 rokov dialog o ľudských právach medzi Belgickom a Pekingom alebo Európskou úniou s Čínou tie bilaterálne dialógy o humanitárnej situácii jednoducho vidíme, že neprinášajú výsledky. Pôvodne tu bola tá myšlienka, že by to mohla priniesť, mohlo priniesť nádej. Ak nebudete hovoriť o ľudských právach verejne a ak budete robiť tento dialog na súkromnej strane, tak vlastne Číňania takisto budú sa držať tej deklarácii ľudských práv, ale vidíme, že to nefungovalo. Za posledných 10 rokov situácia ľudských práv v Tibete sa zhoršila oveľa. Napríklad mali sme tu Napríklad Alunga kláštor bol zničený a už tam je iba 5000 mníchov a ne 12 000 ako predtým. Jašingal napríklad, takisto kláštor bol zo 6000 mníšok znížený na 2000. A vlastne kvôli tomuto dôvodu dochádza k tým masovým, masovým samovraždám. Vidíme, že takýmto spôsobom sa zničil ich život, bolo im povedané, že nemajú sa do tohoto kláštora vrátiť a praktizovať buddhizmus. Ak vám niekto zoberie strechu nad hlavou a váš život, tak jednoducho títo ľudia nemajú žiadnu inú alternatívu ako samovraždu. Vidíme, že viac ako 150 ľudí sa samoupálilo. My sa vyjadrujeme vždy proti týmto samoupalovacím prípadom. Kategoricky sme proti tomu, ale predsa len aj tento rok ešte 6-7 ľudí sa upálilo. Takže to poukazuje na závažnosť situácie, ako sú ľudia zúfali, že jednoducho sa vzdajú aj toho najcennejšieho, čo majú, to znamená života v prospech ľudských práv, pretože ak je to pravda, čo robia, čo hovoria Číňania, pretože oni hovoria, že my žijeme v socialistickom raji, prečo by sa niekto upaloval, ak by sme žili v raji. A medzi tými upálenými tam sú mníšky, mnísi, nomádi, študenti, tínejdžeri, matky, eh, otcovia, to znamená celá paleta spoločenského života je tam zastúpená z celého, z celého eh, Tibetu. A títo ľudia sa upalujú, tak teda vyzerá tá situácia. A preto Európska únia, keď hovorí o ľudských právach, e, je to pre nás také dôležité, je to také potrebné v týchto časoch. To riešenie, ktoré my navrhujeme, je taká zlatá stredná cesta. To znamená, my chceme, ak čínske úrady ukončia represálie v Tibete a dajú nám autonómiu, v rámci čínskych zákonov, v rámci čínskej ústavy, v rámci Číny, tak my nebudeme sa snažiť dosiahnuť separáciu, oddelenie. Toto bude návrh na prospech oboch strán. Je to dobrý návrh, ktorý vlastne e, Dalaj Lama navrhol v mene tibetských ľudí a očakávam teda, že čínsky predstavitelia v Pekingu si vypočujú aj to naliehavé uznesenie z Európskeho parlamentu a vypočujú si vyslancov Dalajlámu na to, aby e, spolu riešili v rámci dialogu tú situáciu mierovým spôsobom. Týmto sa chcem poďakovať, vážený pán predseda, vážení členovia výboru, za to, že ste mi umožnili vyjadriť sa o situácii v Tibete tu pred vami. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. Teraz si vypočujeme poslancov. Máme tu Scott Carton, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Chcela by som vás privítať u nás vo výbore. Hovorí pani Scott Cato. Chcem, aby ste e, naše najlepšie pozdravy odozdali jeho svetosti Dalajlámovi. Ja súhlasím s tým, čo ste povedali, akým spôsobom vlastne pristupuje Tibet tejto situácii. Vidíme to vo viacerých ohľadoch, že vlastne Tibet je takým testovým prípadom, ako obhajovať ľudské práva. Je to skutočne to, v čo veríme, teda v ľudské práva, tak e, treba povedať, že vlastne váš prípad je úspešný, prečo by to niekto iný nasledoval. Takže Istotne si uvedomujete, že posledný dialog medzi Európskou úniou a Čínou vzhľadom na zhorčujúcu sa situáciu, tak ako to je odzrkadlené aj v, tej poslednej, v to poslednom uznesení. Mohli by ste nám povedať, čo si myslíte o týchto rozhovoroch? Sú efektívne? Vedú nejakým hmatateľným výsledkom pre Tibet? alebo máte nejaké pripomienky, ktoré by ste uviedli k tomu, čo povedal francúzsky prezident Macron, ktorý povedal, že nastolenie otázky ľudských práv v rámci diskusie s Čínou je vlastne kontraproduktívne. Ja si myslím, že to je jednoducho nepochopiteľné. A pokiaľ ide o to, čo môžeme my urobiť, my sme tu v Európskom parlamente, komisárka Malmström hovorí o princípe obchodu pre všetkých, hovorila napríklad o tom v samite v Paríži, zdôraznila hodnoty, ktoré máme a stanovenie najvyšších štandardov, aj pokiaľ ide o ľudské práva. Čína je najväčším zdrojom, eh, je vlastne importným zdrojom pre Európsku úniu. Obchodujeme s Čínou každý deň. Takže ako vy vnímate našu možnosť pomôcť vám, pokiaľ ide o ľudské práva vo vzťahu s Čínou, pokiaľ ide o situáciu Tibetu v rámci obchodných otázok, mohli by ste nám možno po, mohli povedať niečo viac, pokiaľ ide o to, ako by sme mohli zaznamenať pokrok v tejto oblasti. Ďakujem pekne, pán Austrievičus. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne, eh, pán Lobsan Sangaj. Ďakujem za to, že ste prišli do Európskeho parlamentu. E, ďakujeme za prezentáciu situácie v Tibete z vašej strany. Treba povedať, že Tibet je veľkou krajinou a povedali ste správne, že je veľkosťou podobný západnej Európe a je tam iba také malé zastúpenie alebo hustota populácií, iba 6 miliónov ľudí. Možno by e, je tu vyššie riziko migrácie zo strany Číny do vašej krajiny. Mohli by ste povedať niečo o tých tendenciách migračných v poslednom období? Čo sa odporúča tibetským občanom v tomto kontexte? A pokiaľ ide o tú kritiku, ktorú vyjadrili viacerí predstavitelia Tibetu ohľadne zhoršovania sa situácie v ľudských právach, za predsedníctva Xi Jinpinga. Súhlasíte s týmto všeobecným trendom, do akej miery jeho názor ovplyvňuje tú situáciu priamo v teréne a aká je vaša skúsenosť s formálnym a neformálnym dialogom s čínskou vládou sú tu nejaké konkrétne záväzky alebo prísľuby, ktoré by mohli priniesť nejakú lepšiu nádej do budúcna? Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne. Ďalší rečník. Pán Tökeš, ďakujem veľmi pekne, vážený pán predseda. Včera sme boli s priateľmi Tibeta a chcel by som vás uistiť o tom, že skutočne môžete s nami počítať. Budeme robiť všetko preto, aby sa podporil spravodlivý boj o slobodu Tibetu. A ja by som vám chcel zablahoželať k tomu, že sa snažíte, alebo sa vám podarilo viesť dialog bez agresí a že sa zastávate záujmov vášho národa v takejto podobe. Všade sa bojuje proti terorizmu, všade sa bojuje proti rasizmu. Tibetania sa snažia ich vlastný boj zvládnuť s mierovými prostriedkami v duchu Dalaj Lámu a my to všetko iba môžeme uvítať. Bol som zhrozený, keď som počul o tom, akým prípadom porušovania ľudských práv dochádza. Minulý týždeň sme sa napríklad venovali prípadu Vančuka. On sa zasadzoval o tibetský jazyk a kultúru a teraz musí trpieť. Náboženská sloboda sa, s tou sa nedá počítať vo vašej krajine. Aktivisti v oblasti ľudských práv, ako aj náboženskí predstavitelia a osobnosti sú vo vezení, vážení kolegovia a kolegyne, musíme sa snažiť podporovať autonómne úsilie Tibeta. Tak ako to robí tibetská vláda. v zastúpení Lobsan Sangaja. Chcel by som poukázať ešte na nasledovné. Máme tu ambície zo strany Číny, ktoré poukazujú na to, že tibetský jazyk by sa mal vymedziť. Čítal som o tom, že 30 tisíc čínskych učiteľov sa dostalo do Tibetu a do Ungi, urgujských oblastí na to, aby jazyk ujgurskej menšiny bol takýmto spôsobom eliminovaný. Ja si myslím, že na úrovni rokovania medzi EÚ a Čínou by sme sa mali zasadzovať viac o to, aby sa práva menšín lepšie akceptovali. A pokiaľ ide o tému bilingualizmu, tu by som urobil nasledovný návrh, poviem to teraz po anglicky. Ide tu o skúsenosť s bilingualizmom, ktorý by sme mali zdieľať tento princíp aj s čínskymi úradmi, s čínskou vládou a to takým spôsobom, aby sa umožnilo, že sa budú učiť aj zahraničné jazyky, cudzie jazyky v smysle ochrany identity tých, ktorí týmito jazykmi hovoria, to znamená jazykmi menšín. Mohli by sme takýmto spôsobom naše skúsenosti si vymieňať s Čínou a to takým spôsobom, aby sme posilnili naše vzájomné vzťahy, našu vzájomnú spoluprácu vo viacerých oblastiach, napríklad pokiaľ ide o otázku odpadového hospodárstva, biodiverzity. A ja navrhujem, aby sme sa sústredili na toto oveľa viac, aby sme sa sústredili na tú otázku bilingvalizmu a navrhli EU SVČ, aby sa začlenili aj tieto otázky do bilaterálnych stretnutí s Čínou. Európska perspektíva, respektíve Európska mimoriadna Európsky mimoriadný splnomocenec v týchto otázkach, pán Labridinis, by mal byť informovaný o týchto otázkach. Musíme sa snažiť o vstúpenie do dialógu, o úspešný dialóg s predstaviteľmi Číny, s našimi partnermi. Ďakujem pekne. Grazie. Ora sentiamo la signora Deren Che... Ďakujem pekne. Teraz pani Terendeja, ktorá zodpoveda za vzťahy s Čínou a e, vonkajšou SVČ. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem za túto diskusiu o situácii v Tibite. Rada by som zdôraznila, že EÚ e vníma samozrejme e, túto politiku jednej Číny a nespochybňuje, že sú tam isté problémy, snažíme sa monitorovať situáciu v teréne. My sme už viackrát vyzývali čínskych predstaviteľov, aby e, viedli dialog a hľadali mierové riešenie situácie v Tibete E, za rešpektovania tibetskej kultúry, e, tradícií, náboženstva, aby sa zdržali akýchkoľvek násilnosti a umožnili mierové rešpektovanie ľudských práv v Tibete a v iných častiach Číny. Tento rok oslavujeme 70. výročie univerzálnej e, Všeobecnej deklarácie ľudských práv. A rada by som zdôraznila, že zdieľame tieto postrehy ohľadom toho, ako eh, Čína vníma ľudské práva, že sú tu isté výzvy, Čína podpísala e, tiež Všeobecnú deklaráciu ľudských práv a očakávame, že ju bude rešpektovať ako tiež svoje záväzky voči medzinárodným zákonom a bude umožňovať e, práva a ochranu práv e, rôznych menšín, vrátanie vyučovania v tibetskom jazyku. Pokiaľ ide o bilaterálny ľudskoprávny dialog medzi EÚ a Čínou, rada by som zdôraznila to, že existencia e, takého ľudskoprávneho dialógu nebol e, nebola prekážkou, aby EÚ vyjadrila svoje znepokojenie mnohokrát ohľadom e, situácie v Číne na rôznych úrovniach. Publikovali sme tlačové vyhlásenie ohľadom rôznych prípadov ktoré sa týkali ľudskoprávnych e, tibetských aktivistov, ktorí boli vo väzení e, len za to, že chceli uplatniť e, slobodu prejavu. Boli to rôzni aktivisti a tiež sme sa zúčastnili 19. januára debaty o naliehavých otázkach a tiež e, sme vyzvali k prepusteniu väzňov svedomia a ľudskoprávnych aktivistov, ktorí boli zatknutí v Číne, taši, vrátane Tašiho Vančuka. A znova zopakujeme túto výzvu. A ďakujem veľmi pekne za informáciu, informácie, ktoré ste nám poskytli. A tiež chcem zdôrazniť, že sme si že sme vzali na vedomie aj e, e, výzvu z jedného z kolegov z Európskeho parlamentu, pána Tökeša, ohľadom e, podpory a spolupráce v oblasti bilingvalizmu a určite by sme chceli podporiť takéto vzťahy spoluprácu s čínskymi predstaviteľmi. Dúfame, že to budú vnímať pozitívne a že budú mať záujem e, spolupracovať v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Predtým, než dám slovo nášmu rečníkovi, rada, rád by som povedal, že samozrejme Čína nebola veľmi rada, že ste tu v parlamente. Dostali sme oznámenie, že by boli radšej, ak by sme prijali iné e, rozhodnutie, ale musím povedať, že sme to teda ignorovali a odozdávam vám už slovo. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, viem, že čínska vláda e, s týmto nie je spokojná. Čínska ambasáda má plné ruky práce, e, kdekoľvek sa pohnem a preto si veľmi vážim vaše pozvanie a že ste mi dali túto príležitosť No, podať informácie z našej strany. Niekedy e, Čína e, vraví teda, že Tibetania sú veľmi šťastní, spokojní, že um, ale my e, ke, vieme, že v podstate aj keď napríklad sú voľby, tak stále je tam povedzme len jeden čínsky Eh, kandidát a keby tam bol tibetský kandidát, tak určite by sme, eh, by sme vyhrali. Eh, čiže jednoducho tá netransparentnosť ukazuje, že ako keby mali niečo, čo skrývať. A situácia v Tibete je skutočne vážna, pretože sloboda a index slobody, ktorý publikuje Freedom House, ukazuje, že Tibet je po Sýrii najmenej slobodnou eh, krajinou alebo najmenej slobodným regiónom na svete. A tiež eh, ďalšia organizácia vydala eh, vyhlásenie na základe rozhovorov s žurnalistami a tí tvrdia, že je ťažké, dokonca ťažšie dostať sa do Tibetu než do Severnej Korei Čiže ja beriem na vedomie aj to, čo povedali e, vážení členovia Európskeho parlamentu a tiež zástupkyňa e, SVČ, že EÚ sa určite snaží a ja vám želám a respektíve som vďačný za spoluprácu, ale realita v Tibete je taká, že od začiatku ľudskoprávneho dialógu e, je to čoraz horšie. E, dokonca sa začal e, používať taký systém dozoru a dohľadu, všetko sa monitoruje. Sú tu občianské preukazy s biometrickými čipmi, je tam istý algoritmus, e, ktorý vlastne umožňuje e, predstaviteľom e, vlastne, alebo úradom kontrolovať pohyb občanov. A minulý rok asi 30 tisíc členov príslušníkov bezpečnostných zložiek bolo najatých to znamená, že dochádza skutočne e, k takej, e, takej zvyšovaniu prítomnosti bezpečnostných zložiek a celkovo takému monitorovaniu na našom území. A áno, povedali ste, že slávime 70. výročie prijatie Všeobecnej deklarácie ľudských práv, ale pokiaľ ide o Tibet a tibetský ľud, tak bohužiaľ e, tam ten pokrok nie je cítiť a ja by som chcel povedať, že Tibet je skutočne takým ukážkovým príkladom. E, nie sme násilní, sme demokratickí a mnohé krajiny alebo regióny sa prizerujú a by sa mohli poučiť vlastne z takéhoto modelu, pretože e, niekedy si vyberajú ten násilný model. E, keď hovoríme o násilí, o terorizmu, o rôznych formách konfliktu, tak eh, niekedy sa na nás pozrú lídry iných krajín a povedia si, že možno by sme mali nasledovať ten model eh, Tibetu či už podporujete tú našu vec alebo nie, tak eh, ten model je zaujímavý užitočný. Určite by ten náš model mohol byť podporený mnohými e, krajinami. Určite nie je kontraproduktívny. A tiež je potrebné hovoriť o ľudských právach s čínskou vládou, a pokiaľ ide o obchod, o environmentálne otázky a tak ďalej, e, my v podstate, čo žiadame a čo môžu európske štáty žiadať od Číny, e, je reciprocita. To znamená, to, čo robíte vy nám, tak aby sme mali robiť my vám. My nehovoríme že čínska vláda by mala dať európskym novinárom nejaký špeciálny prístup, ale takže ak čínsky e, akademici, novinári, predstavitelia môžu prísť do Európy, tak podobne európsky predstavitelia alebo novinári alebo akademici by mali mať prístup do Tibetu. To znamená, táto reciprocita by mala existovať a ja verím, že k tomu dôjde a ja určite môžem potvrdiť, že bilingualizmus je veľmi dôležitý a špeciálne Vančuk, e, ktorý e, išiel aj do Pekingu, aby sa snažil za to bojovať a je teraz uväznený. Súdne pojednávanie skončilo a čaká sa na vy, e, vynesenie verdiktu. Ochrana bilingualizmu bohužiaľ sa neuplatňuje v Číne. Viem, že nám čas vypršal, tak sa chcem len poďakovať vám, pán predseda, aj tomuto podvýboru za to, že sme mohli diskutovať o tejto téme. E, myslím, že je tu veľmi dobrá karma, čiže v tomto živote aj v tom ďalšom živote budete určite veľmi šťastný človek s prítomnosťou Budhu. E, dúfam tiež, a s pomocou aj vašou dúfam, že dosiahneme základné slobody eh, pre eh, tibetský ľud a pre našu krajinu. Ďakujem.